Dobré ráno, myslím si, že sme pripravení na to, aby sme začali dnešné zasadnutie. Ale musím povedať, že zároveň sa koná celý rad paralelných zasadnutí, ktoré sú zaujímavé pre členov podvýboru, čo nie je pre nás dobre, ale napriek tomu, eh, hoci sme sa snažili to všetko eh, dobre zorganizovať, niekedy je to ťažké. Dnes do poludnia sa budeme zaoberať dvoma hlavnými témami. Prvá je sloboda náboženstva a vierovyznania. To sú veci, o ktorých sa v parlamente a v EÚ intenzívne v posledných mesiacoch diskutuje. A potom tu máme e, kontakt s osobnostiami v krajinách arabského polostrova Sýrie a títo nás budú informovať o situácii v oblasti ľudských práv a navyše tu máme ľudí, ktorí sú priamo na zasadnutí. Budeme mať aj prepojenie cez Skype. E, francúzska kabína hovorí, že má nejaký problém? E, neviem, aký máte problém. Žiaľ, ja nerozumiem tomuto posunkovému jazyku. Ale áno, zdá sa, že už je všetko v poriadku. E, takže budeme mať prepojenie cez Skype. Ja viem, že tlmočníci to nemajú radi, budeme to preto robiť po anglicky, ale je lepšie, keď sa obhajcovia ľudských práv zúčastnia aspoň takto, ako keby sa nemohli zúčastniť vôbec. Pôvodne sme plánovali diskusiu o správe Veronique de Kaiser, našej kolegyne. Správa sa mala týkať podpory demokracie, ale vzhľadom na veľký záujem o um, túto diskusiu v APETE pred dvoma dňami sme sa rozhodli, že sa, rozhodli, že sa tomu nebudeme e, tomu venovať a okolo obedu budeme s pani Kaiser hovoriť o kompromisných pozmeňujúcich návrhoch. Som si istá, že budú inovatívne, zaujímavé a relevantné. A chcela by som dodať aj ďalšiu vec k nášmu programu. Pán Bill Bauer, ktorý je majiteľom uh, fondu Permitted z uh, Británie a bude hovoriť, je v parlamente a bude hovoriť o najnovšom vývoji vo veci Magnitsky, bude o tom hovoriť v, e, vo výbore pre spoluprácu medzi Ruskom a EÚ, takže som ho poprosila, aby aj na tomto fóre venoval niekoľko minút vysvetleniu situácie, pretože správa Andrej Kine e, e, predlož- v, v, v ročnej správe o ľudských e, právach e, sa venovala aj tejto otázke a myslím si, že je veľmi dobré, keď bude aj tento podvýbor e, informovaný o najnovšom vývoji. Príde okolo pol jedenáste alebo tak nejak, aby nám popísal situáciu. Ehm, teraz je otázka, či môžeme prijať zápisnice z 14 e, z 10. a 11. januára e, spravodajka pre Líbiu Anna Gomez a Eva Bric Benson, ako aj ja v mene druha sme napísali pani Eštonové list, ktorom sme ju požiadali, aby informovala o zmiznutí pani Emma Al-Obeid Haiti a o správe, že 20 tisíc zadržaných osôb e, zmizlo alebo sú nezvestných e, v západnej Libii, ktorá je ešte stále pod kontrolou plukovníka Kadapiho. Vo svojej odpovedi pani Eštonová povedala, že akcie, ktoré EÚ podnikla proti Kadapimu na medzinárodných fórach aj prostredníctvom konkrétnych nástrojov, boli teda prijaté a EÚ sa takisto rozhodla, pokiaľ ju o to požiada úrad OSN e- pre koordináciu humanitárnych záležitosti, aby sa viedli vojenské, aby v rámci vojenských e, operácií, ktoré sa tam vedú, sa podporili aj humanitárne aktivity v regióne, čiže Region e, Libia je dôležitým, e, dôležitou témou pre viaceré výbory tohto parlamentu. Amnesty International si pripomenula 50. výročie svojej existencie, to bolo veľmi významné podujatie. Uh, uh, Ehm, myslím si, že každý deň by sme mali mať takéto medzinárodné diskusie. Tento experiment bol veľmi eh, úspešný. Uznesenia z plenárneho zasadnutia v maji o Azerbajdžane eh, to vyvolalo isté eh, vzrušenie u orgánov, pretože pán predseda Buzek E, veľmi jednoznačne informoval o situácii v oblasti ľudských práv tejto krajine. Potom bola prija- bolo prijaté naliehavé uznesenie o Bielorusku, kde sme hovorili o zhoršovaní sa situácie v oblasti ľudských práv. Viacerí kolegovia sa nakontaktovali na druhá s otázkou o situácii v Bielorusku a táto téma bude e, na programe v nadchádzajúcich týždňoch alebo mesiacoch. Verím, že sa vytvorí takáto príležitosť, pretože je potrebné, aby sa e, posudzovali aj trestné konania, ktoré sa venú, vedú opr- e, proti e, prezidentskému kandidátovi z opozície Sri Lanka. Koncom, teda v závere uznesenia, sa použilo znenie, ktoré bolo pomerne e, slabé a nevyvolalo výraznejšie opatrenia na strane členských štátov EÚ. Ja si myslím, že je poľutovania hodné, že náš parlament dôraznejšie nepodporuje e, vyšetrovanie vojenských e, trestných činov alebo ďalších protiprávnych aktivít. Podvýbor vyslal minulý týždeň delegáciu do Hondurasu a e, táto e, a o tejto e, misii budeme takisto informovaní na jednom z júnových zasadnutí. Ale bola tu jedna všetko presahujúca téma pre všetky delegácie a to je beztrestnosť. Beztrestnosť je v Mexiku skutočne veľký problém a platí to aj pre Honduras, čiže my sa k tejto otázke ešte vrátime. Teraz k Rusku. Pani Eštonová a mnohí ďalší e, sa vyjadrili k druhému rozsudku v prípade Chodorkovského. Nie je prekvapujúce, že boli potvrdené dlhé tresty odňatia slobody, ale myslím si, že boli skrátené o jeden rok. E, chcela by som oznámiť, že sa bude konať koncert na podporu tohto prípadu a e, obhajcovia ľudských práv. V Rusku e, sa ho zúčastnia, bude sa to konať, myslím, 6. júla v Štrasburgu a dúfam, že sa ho budeme môcť všetci zúčastniť. Včera sa konala e, pravidelná informácia o konzultáciách medzi EÚ a Ruskom. Konštatovalo sa, že inštitúcie sa e, rozprávajú pomerne často, majú pomerne jednotné postoje. Ja som informovala E, e, EMAS, že občianská spoločnosť by chcela zorganizovať paralelné podujatie v prepojení na budúci summit Rusko-EU, ktorý sa bude konať 9. 10. júna v Nižnom Novgorode. Myslím si, že my ako druhá by sme sa mali postarať o to, aby tomu tak skutočne bolo a aby to podporila EÚ. Myslím si, že to bude poprvýkrát. E, v E, v Nižnom Novgorode pôsobí veľmi aktívna a schopná občianska spoločnosť. Pred niekoľkými týždňami pán Kaliapin oznámil, E, to je, e, už, to je odvážny, odvážny obhajca ľudských práv a právnik a tento dostal cenu za svoje aktivity v oblasti obhajoby ľudských práv a e, obetí porušovania ľudských práv zo Severného Kaukazu. On je takisto z Nižného Novgorodu, Izrael. Dúfam, že členovia budú môcť zostať alebo sa vrátiť, pretože na požiadavku Izrael, misie pre Izrael sa bude konať stretnutie s Leonom, s plukovníkom Leonom Litmanom, ktorý je, eh, ktorý pôsobí na významnom mieste v izraelských obranných silách. Prosím, aby ste zobrali na vedomie, že sa bude konať takéto stretnutie a eh, minulý týždeň. APET naďalej diskutuje o, partner, o dohode o partnerstve a spolupráci s Turkmenskom. Eh, parlamentná delegácia delegácia navštívila v poslednom čase Turkmensko. Ja som sa takisto zúčastnila ako náhradnička delegácie pre Strednú Áziu. Musím povedať, že celá delegácia bola veľmi jednotná, pokiaľ ide o jej stanovisko k situácii v oblasti ľudských práv, ktorá je skutočne veľmi ťažká. A že predstavitelia EÚ by mali vložiť všetku energiu e, na to, aby žiadali turkmenský režim o zlepšenie situácie. Okrem iného tým, že umožní e, osobitným spravodajcom EÚ e, voľný vstup do krajiny. E, ja som osobitný spravodajca pre slobodu náboženstva bol, mohol, sa, mohol navštíviť krajinu, ale bolo by dobre, keby aj osobitný spravodajca pre E, zamedzenie mučenia e, mal e, vstup. Pokiaľ ide o te, túto krajinu parlament bol vyzvaný, aby uplatňoval osobitný monitorovací mechanizmus s, s cieľom posudzovať e, bezutešnú situáciu v oblasti ľudských práv. Teraz e, služba pre vonkajšiu činno, činnosť na e, nedávnom zasadnutí zamietla túto sťažnosť tým, že by sa porušila inštitucionálna rovnováha, ale my sa budeme snažiť o to, aby sa vykonávala čo najprísnejšia kontrola kontrola takéto dôležitej dohody. Bude to aj prvá dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorá bola prijatá podľa lisabonských pravidiel. Prosím, aby ste venovali pozornosť oznámeniu komisie, e, komisára Fileho. Toto bolo uverejnené včera a konštatoval, že parlament bude musieť byť silne zapojený do novej susedskej politiky, takže to možno ponúkne nejakú šancu na to, aby sa vypracoval nový parlamentný monitorovací mechanizmus budúcnosť. Takže toto boli oznámenia predsedajúcej. Dúfam, že to bolo užitočné. A teraz by som chcela privítať eh, komisiu eh, pre ľudské práva z Kambodže. Veľmi e, pekne vás tu vítam ako pozorovateľov e, nášho zasadnutia. My sa vždy tešíme, keď e, máme takúto možnosť sa prepojiť s aktivistami v oblasti ľudských práv z iných krajín a kontinentov. Tešíme sa, že ste tu a v blízkej budúcnosti budeme opätovne hovoriť o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži na čele delegácií je, je jeho excelencia Max Sambat, ktorý je podpredsedom eh, komisie. Eh, takže teraz eh, prejdeme k hlavnej rozprave o slobode náboženstva a vierovýznania. V prvom rade máme cennú možnosť privítať profesora Heinera Bielefelda, ktorý je osobitným spravodajcom OSM pre túto tému. Chcela by som privítať aj pani Sáru Vader a pani Penelope Faulkner, ktorá, ktoré zastupujú Európsku platformu proti náboženskej neznašanlivosti a diskriminácii. Takisto sme veľmi radi, že tu je Jean-Michel Gertz z EAS, Ehm, právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva to je ľudské právo a zako- dobre zakotvený princíp v právnom poriadku. Je ustanovený v článku 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948 a patrí sem aj právo zmeniť a vyznávať svoju, svoje vierovýznanie a náboženstve. Článok 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článok 10 Európskej charty základných základných práv sú osobitne významné v tejto súvislosti. Právo na slobodu náboženstva a vierovýznania zahrňa právo na praktizovanie a výučbu náboženstva buď individuálne, kolektívne a verejne a patrí sem aj právo byť agnostikom a ateistom. Táto sloboda je e, vnútorne pripojená so slobodou prejavu a názorov a s inými základnými ľudskými právami. Je to základné právo v každej demokracie a otvorenej pluralitnej spoločnosti musí byť chránená, podporovaná a musí byť chránená a podporovaná všade a pre každého. S veľkým polutovaním konštatujeme, že spôsob, akým sa táto zásada e, presadzuje, e, je nedostatočný, pretože sloboda vierovýznania je porušovaná násilím a inými obmedzeniami a diskrimináciou. V januári tohto roka e, Európsky parlament prijal uznesenie, ktorom odsúdil nedávne násilie proti kresťanským komunitám na celom svete. Žiaľ,

Nové správy o násilných incidentoch sa odtedy neskončili. Vraždy v Pakistane, kde bol zavraždený Salman Pazev a e, pán Bati, e, e, to bol jeden mimoriadne negatívny jav. Okrem toho v Sofii sa konali veľmi násilné útoky proti mešite. Bolo tomu pomerne nedávno a musíme si položiť otázku, otázku, čo sa deje. Žiaľ, tento fenomén náboženského násilia sa vzťahuje na všetky náboženstva a viery v mnohých častiach sveta. Ešte naďalej nás znepokojuje um, uplatňovanie zákonov proti hanobeniu a proti rúhaniu, ako aj proti uh, konvertovaniu. Uh, Rada pre ľudské práva um, uh, úspešne uh, E, presadzuje tolerantnejšie a konsenzuálnejšie postoje a tešíme sa na informáciu o týchto aspektov, aspektoch od pána špeciálneho e, spravodajcu. E, teraz by som dala slovo rečníkom. Myslím si, že musíme sa riadiť hodinami, pretože je potrebné, aby nám zostal aj čas na otázky a pripomienky od kolegov. Najprv teda má slovo Osobitný spravodajca OSN pre náboženstvo a vierovýznanie, pán Bielefeld. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážené dámy, vážení páni, ja sa teším, že tu dnes môžem byť. Keďže čas mojej prezentácie je obmedzený, budem sa venovať hlavne objasneniu pojmov. Nie je to akademickej povahy, zrejme si to uvedomíte. E, je to naozaj veľmi praktická otázka, ale ešte, než e, sa tomu začnem venovať, dovolím si minútku sa venovať empirickej dimenzii e, slobody vierovýznania celosvetovo, lebo sú tu konkrétne prípady s rôznymi konšteláciami. A toto je vlastne súčasť môjho mandátu každodenná práca diplomatické iniciatívy vychádzajúce z konkrétnych prípadov porušovania tejto slobody. Keď sa tým zaoberám, stále sa stretávam s veľmi šokujúcimi skutočnosťami a mňa najviac prekvapuje tá miera nenávisti. Miera nenávisti voči menšinám náboženským. E, Tuto nenávisť často podporuje paranoja, Um, strach a tak ďalej. Takže to ma naozaj za každým zarazí. No keď sa pozrieme na tie prípady celosvetovo, tak si uvedomíme, že v zásade neexistuje nejak neexistujú nejaký že neexistujú že neexistujú nejakí prirodzení páchatelia, nejaké prirodzené obete. Niektoré náboženstva sa spájajú s určitými charakteristikami eh, tých eh, nasledovateľov a tých eh, obetí. Takže nejaké historické traumy tu zahrávajú veľmi dôležitú úlohu. Kultúra v danej krajine, nedostatok komunikácie medzi skupinami, občianská spoločnosť, mediálna situácia a tak ďalej. A potom tradícia, či už tolerancia alebo netolerancie v danej spoločnosti. Takže je tu viacero faktorov, ktoré zohrávajú, zohrávajú dôležitú úlohu. Takže tolerantnosť, netolerantnosť sú veľmi dôležité, ale nie je jednoduché eh, nejako vychádzať z dogmatického pozadia toho či iného vierovýznania ľudské bytosti sa menia, skupiny ľudských bytostí sa tiež vyvíjajú, pokiaľ ide o ich presvedčenia, takže toto musíme neustále zohľadňovať. A teraz k trom bodom na konceptuálnej úrovni, pretože sloboda vierovýznania a presvedčenia je ľudské právo, ktoré je pod obrovským tlakom, pod tlakom na praktickej úrovni, teda to sú konkrétne, konkrétne porušovanie, ale aj na uh, konceptuálnej úrovni je to ohrozené, pretože tieto práva sa e, často popierajú, často sa dokonca uh, prevracajú. Takže áno, niekedy sa možno vám zdá, Eh, ju tieto veci, tieto veci jednoduché, zdajú sa vám byť zrejme, ale naozaj je potrebné niektoré veci objasniť. Takže sloboda vyrovýznania a náboženstva je uh, univerzálne ľudské právo uh, v súvislosti s ľudskou dôstojnosťou. Prvá veta prvého dokumentu o ľudských právach na medzinárodnej úrovni ide o Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a tam prvé slovo je uznanie, uznanie inherentnej dôstojnosti e, všetkých ľudí. Toto je vlastne východisko toho, tej všeobecnosti, toho univerzalizmu. Takže tá ľudská dôstojnosť toto je pojem, ktorý je základom pochopenia všetkých e, základných slobôd a práv. To znamená, že vždy musíme vychádzať z dôstojnosti ľudskej bytosti. Slobodu vierovýznania a náboženstva nemôžeme vnímať ako nejaký zoznam predefinovaných možností. Tak toto je v mnohých krajinách. V rôznych krajinách máme toto zakotvené v ústave, ale je tam napísané, môžete byť buď e, e, žid, môžete byť buď kresťan alebo moslim. Niektorí majú tri možnosti, niektorí majú šesť možností a tak ďalej. Takže tým východiskom musí byť to, že ľudské práva sú všeobecné, takýmto právom je aj sloboda vierovýznania. Takže áno, treba vychádzať e, zo e, seba určenia e, ľudí a iste ľudí poznáte, viete, že sú veľmi odlišní. Napríklad dochádza aj k vývoju počas, počas života. Takže článok 18 Medzinárodného dohovoru o občianských a politických právach tam sa uvádza formulácia, podľa ktorej sloboda vierovýznania a náboženstva skrátka ochraňuje všetkých monoteistov, e, ateistov a tak ďalej. Takže umožňuje, umožňuje naozaj vykonávať akúkoľvek formu vierovýznania, či sú to nejaké tradičné náboženstva, netradičné, a tak ďalej, že sú to veľké skupiny, malé skupiny, e, ľudia, konvertovaní e, členovia menšín, menšín v rámci menšín. Títo všetci musia dostať rovnakú ochranu. Toto je ten univerzalizmus, ktorý je potrebný, potrebné takýmto spôsobom vykladať. A ja tvrdím, že momentálne je tu veľká hrozba, dokonca aj v rámci OSN. V rámci dokumentov OSN je teda vlastne taká tendencia držať sa určitého preddefinovaného zoznamu náboženstiev a toto nie je správny prístup, nie je to univerzalistický prístup, nie je to ľudskoprávny prístup. To je prvá vec. Druhá vec. Sloboda vierovýznania a náboženstva je právo na slobodu a musíme na tom trvať, musíme to objasniť. Predsednička už spomínala v úvodných slovách, že sloboda vierovýznania a náboženstva, že je to taký určitý celo, ktorý, ktorý obsahuje viacero slobôd. Sloboda hľadať svoje vierovýznanie, sloboda zmeniť svoje vierovýznanie alebo nezmeniť. Sloboda spájať sa s ostatnými, sloboda prejavovať a svoje presvedčenie náboženské či nenáboženské verejne a tak ďalej. Takže má to viacero črt, pozitívnych, negatívnych. Za každým je tu možnosť zmeny. Toto je to podstatné. Ak beriete tú slobodu naozaj vážne, možnosť e, zvoliť si niečo iné. Takže sloboda vierovýznania a náboženstva musí byť chránená, vrátanie externých prejavov. Áno, toto viem, že je komplikované. Sú tu možné obmedzenia, niektoré z nich celkom pochopiteľné odôvodnené, ale je potrebné, aby boli uplatňované vychádzajúc z presne nadefinovaných eh, kritérií s veľmi veľkou obozretnosťou. Takže ak naozaj vážne berieme slobodu vierovýznania a náboženstva, tak vidíme, že toto úzko súvisí s inými slobodami, sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania a tak ďalej. Toto je argument proti určitým tendenciám vnímať slobodu vierovýznania a presvedčenia ako by bola v rozpore s inými slobodami. Sloboda prejavu je prezentovaná ako liberálne právo a sloboda vierovýznania a presvedčenia e, sa e, často prezentuje ako presný opak. Takže toto je veľmi zložitá situácia, veľmi nebezpečné nedorozumenie. To znamená, že sa skrátka upúšťa od vnímania slobody vierovýznania a presvedčenia ako, ako slobody. Hlavné výzvy za ostatné roky vychádzali z konferencie islamskej, eh, ktorý, ktorá neustále vychádzala zo eh, snahy, eh, zo snahy nejakým spôsobom reagovať na ohováranie na hanobenie náboženstva. Už si spomínate na tie komiksy v Holandsku. Takže určitá sloboda vierovýznaní, nebyť predmetom kritiky alebo zosmiešňovania zo strany, e, zo strany konkurentov. A to ale znamená, že sloboda e, v takomto prípade by nedávala žiaden zmysel. ale na marcovej rade nebolo prijaté takéto uznesenie. Dúfame, že došlo k obratu, ale nie je to zatiaľ potvrdené. Členské štáty Európskej únie, rovnako ako aj ďalšie krajiny e, západnej pologule, neustále odmietali e, tieto uznesenia, e, ktoré predložil Pakistan v mene OSE, ale Áno, samozrejme v tých krajinách EÚ tiež e, sa hovorí o rúhaní v legislatíve a súdy vyzývajú európske štáty, aby takúto legislatívu zrušili v zmysle konzistentnosti. A ešte na záver. Štátna neutralita. Neutralita je koncept, ktorý sa neustále opakuje v diskusiách o slobode vierovýznania a v rozsudkoch súdu v Štrasburgu. A čo sa to nechápe správne? Ja si myslím, že štátna neutralita v tejto súvislosti znamená princíp spravodlivosti v súvislosti s náboženským pluralizmom, vychádzajúc z princípu rovnosti a nediskriminácie. Znova pripomínam univerzalitu slobody vierovýznania. Áno, štáty samozrejme majú prirodzenú, prirodzenú tendenciu niektorých uprednostňovať, tých, ktorých lepšie poznajú, ale myslím, že tento princíp je potrebné uplatňovať napriek tomu. Veľmi často eh, sa to ale nechápe správne. Napríklad Niektorí tento princíp vnímajú tak, že štát by sa nemal zapájať do otázok vierovýznania a presvedčenia. Teda neutralita sa interpretuje ako nezasahovanie. Toto ale nie je správne, pretože štát má určitý mandát o oblasti slobody vierovýznania a náboženstva. Štát musí chrániť túto slobodu. Toto je ten mandát, ktorý musí štát splňať. Takže je dokonca potrebné, aby sa štát aktívne zapájal ako garant ľudských práv, vrátanie slobody, vierovýznania a presvedčenia. Takže často tá neutralita sa chápe um, nesprávnym spôsobom. Napríklad, keď sa pozrieme na štátne, pardon, na náboženské symboly, ich používanie. Áno, samozrejme, že uh, verejné prejavy sú súčasťou slobody, slobody uh, vierovýznania. Tu by som to uzavrel. Chcem povedať ešte, že je veľmi e, dôležité realizovať praktickú prácu solidarity s, v, s, obeťami, ktoré, s obeťami e, porušenia e, tejto slobody vierovýznania a s obeťami násilia. A táto práca musí vychádzať z veľmi jasného pochopenia slobody vierovýznania a presvedčenia ako všeobecného ľudského práva. Ďakujem, ďakujem pekne, pán osobitný správodajca. Naozaj e, je dobré, že ste tie kľúčové aspekty tohto práva takto objasnili. Teraz by som dala slovo pani Vejder z EPRID. Európska platforma proti náboženskej netolerancii a diskriminácii. Takže prečo táto sloboda je taká dôležitá, pani Vejda? Very much. Thank you. Um, so the um, EPRID, the European... Ďakujem pekne. E, sieť EPRID, Európska platforma e, pre náboženskú netoleranciu a diskrimináciu, je organizáciou, ktorá sa snaží o to, aby náboženská tolerancia a diskriminácia sa riešili a to konzistentne a, a e, komplexne e, za spoluprácu všetkých orgánov Európskej únie. Vo svojom úvode ste už zdôraznili jednotlivé články medzinárodnej legislatívy, ktoré spomínajú slobodu vierovýznania, a slobodu náboženského presvedčenia. Som e, rada, že ich môžem opäť spomenúť. Je to článok 18 Všeobecného vyhlásenia o ľudských právach, ďalej článok 18 Medzinárodného dohovoru o ľudských a politických e, právach a ďalej článok 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článok 10 Charty základných práv um, Európskej únie. Vo všetkých tých článkoch vidíme, že e, sloboda napríklad vierovýznania obsahuje aj možnosť zmeniť e, napríklad presvedčenie alebo svoju vieru a prejaviť e, svoju vieru tým, že sa bude vyučovať a šíriť a vôbec vykonávať. Tým, že vidíme tieto pojmy v medzinárodných dohodách, e, nie je prekvapením, že aj európske inštitúcie e, opätovne sa zasadzujú za ochranu tohto základného práva. Táto podpora sa naposledy e, spomenula v januáru, februári tohto roka v záveroch rady a v uznesení Európskeho parlamentu. V záveroch rady z 21. februára o náboženskej netolerancii a diskriminácii a násilí e, na základe náboženského presvedčenia. E, Rada spomína závery z novembra 2009 e, nielen potvrdzuje svoju snahu o ochranu náboženských práv, ale taktiež vyjadruje znepokojenie nad čoraz častejšími prípadmi porušovania eh, tohto práva vo svete, ale jasne uvádza aj to, že sloboda náboženského presvedčenia je všeobecným ľudským právom, ktoré sa musí chrániť všade a musí byť chránené pre každého, pretože vyzýva štáty, aby chránili svojich vlastných občanov vrátane eh, tých, ktorí patria do náboženských komunít a menším v uznesení zo 17. januára tohto roka o situácii kresťanov v súvislosti so slobodou náboženského vierovýznania Európsky parlament poskytuje ďalšie podrobnosti a navrhuje konkrétne kroky, ktoré Rada a Komisia by mali zvážiť, keď rokujú o týchto vzťahoch s ostatnými. Teda vidíme z týchto právnych nástrojov, ktoré sú k dispozícii z uznesenia aj z záverov rady, že sloboda náboženského presvedčenia a vierovýznania e, je skutočne dôležitá a čo môžeme ďalej robiť, aby sme presadzovali dodržiavanie tejto slobody, teda ako skutočne e, efektívne presadzovať túto slobodu. Je nevyhnutné, aby Európska únia um, ešte pritvrdila vo svojich strategických plánoch na podporu tejto slobody, je potrebné, aby sa zvyšilo povedomie o úlohe slobody v modernej spoločnosti a to si informovať e, o politikách, ktoré sa schvaľujú. Takéto e, vzťahy by totiž to posilnili spoluprácu s ostatnými partnermi. Rada by som e, navrhla v mene EPRIDu viacero hlavných princípov, ktoré by sa mohli ozrkadliť aj v činnosti Európskej únie. Tieto princípy by mohli obsahovať potrebu analyzovať dynamiku viacerých eh, relevantných eh, aktérov, eh, ďalej slobodu, vnímanie slobody vyznania presvedčenia nie len v rozdelenom kontexte, ale postaviť do kontextu ľudských práv Taktiež je potrebné vybudovať kapacity na analýzu a monitorovanie vývoja, ako aj vývoj mechanizmov včasného varovania. Európska únia by mala venovať zvyšenú pozornosť aj inkluzívnemu charakteru a, a taktiež umožniť účasť všetkým aj tým, ktorí sú eh, najzrenteľnejší v spoločnosti, a síce ženy, eh, mladí, a etnické a náboženské menšiny. Eh, v súvislosti s budúcou politikou Európskej únie v oblasti slobody vierovýznania a náboženského presvedčenia je nevyhnutné, aby tento proces bol otvorený, transparentný a inkluzívny a aby sa našiel spôsob, ako zapojiť občianskú spoločnosť do um, priamých politických rozhodnutí, či už tu v Bruseli alebo na úrovni hlavných miest Európy. Okrem týchto princípov, ak sloboda náboženského vyrovýznania a presvedčenia eh, naozaj je dôležitá, je potrebné, aby nasledovali ďalšie konkrétne kroky. My by sme radi navrhli tieto eh, konkrétne kroky pre jednotlivé inštitúcie Európskej únie. Prvé odporúčanie by bolo eh, vypracovať akýsi súbor krokov na ochranu slobody vierovýznania a náboženského presvedčenia. Podobný súbor nástrojov už prijal eh, britský parlament aj iné členské štáty. Sú tam aj odporúčania eh, pre Európsky parlament v tomto našom dokumente. Chceme oceniť pokrok, ktorý sa podalo dosiahnuť e, v inštitucionalizácii e, tohto práva v súvislosti so spoločenstvami, e, ktoré pôsobia len v Európskej únii, ale aj mimo Európskej únie, tak aby dochádzalo k ochrane slobody vierovýznania náboženského presvedčenia otvoreným spôsobom, aby sa otvorene diskutovalo o týchto témach. Ďalšie odporúčanie parlamentu by bolo vyzvať Európsku agentúru pre základné práva, aby poskytla relevantné a um, správne údaje o porušovaní e, týchto práv náboženského vierovýznania. No a v neposlednom rade, aby sa aktívne diskutovalo o týchto témach e, na rôznych fórach. Mohli by sme predložiť viacero odporúčaní aj e, SVČ, okrem iného, aby sa snažili, aby otázka týchto práv bola na programe, aby sa možno vytvorilo oddelenie, ktoré bude mať na starosti bilaterálne vzťahy, aby sa e, postupovalo v súlade s odporúčaním e, uznesenia parlamentu. Teda vidíme, že je tu viacero odporúčaní, ktoré by sme mohli predložiť e, v dokumentoch, ktoré výboru predkladáme. Sú tieto odporúčania zdôraznené. Je to podľa mňa pevný a solidný rámec a základ pre ďalšiu spoluprácu, ale predsa len cesta pred nami je ešte dlhá a som si istá, že budeme mať e, e, trošku teda správne o tom, čo všetko je potrebné robiť. je pekne pani e, Vejder. Taktiež som zabudla spomenúť, že zastupujete hnutie Bahaj International. Teraz dávam slovo pani Penelope Faulkner, ktorá zastupuje Európsku platformu pre teda proti náboženskej netolerancii a diskriminácii a taktiež zastupuje hnutie Vejmej z Vietnamu. V krátkosti nám popíše toto hnutie. A my sa intenzívne zaoberáme porušovaním práv buddhistov vo Vietname. Ďakujem pekne. E, Sára hovorila o princípoch a odporúčaniach. Ja by som rada v krátkosti e, popísala čo presne znamená e, náboženská netolerancia pre konkrétnych ľudí. Je to obrovský problém. Na základe amerického think tanku Pew Form až 70 e, všetkých ľudí na celom svete žije v krajinách, kde je náboženská sloboda buď obmedzovaná alebo porušovaná. Na každom kontinente, e, každé jedno spoločenstvo je postihnuté. Aj v Európe sú takéto spoločenstva. Toto ľudské utrpenie za posledné mesiace ukazuje, že politiky Európskej únie v tejto oblasti e, sú nie len potrebné, ale e, čiastočne prichádzajú aj neskoro. Tak ako tu už zaznelo, neexistuje nejaký všeobecný rámec e, pre náboženskú toleranciu či už ide o štátnu kontrolu niektorých náboženských orgánov alebo porušovanie práv náboženskej slobody niektorých komunít, napríklad Bahajov, v Iráne alebo kresťanov v Eritreji. A taktiež niekedy je to nedostatok štátnej ochrany niektorých náboženských menší, napríklad um, prípad ahmadijských muslimov v Indonézii alebo uh, sektárske násilie v Nigérii. A taktiež sú tu uh, smutne známe zákony o rúhačstve z Pakistanu. Obete tejto netolerancie nielen e, nemajú právo vykonávať svoju vieru, ale sú taktiež prenasledovaní. Často e, panuje nesprávne šírenie informácií, e, taktiež sa podnecuje nenávisť voči náboženským menšinám taktiež strácajú svoje základné práva. Toto je prípad práve bahajcov v Iráne. nemajú prístup k vzdelávaniu, ich majetok je e, konfiškovaný a sú im upierané úplne základné práva. Prípad siedmých e, bahajských vodcov popisuje e, tú, ten obrovský rozsah násilia, ktorému sú podrobení títo ľudia. V roku 2008 dostali 20-ročné, 20-ročný trest vo väzení z dôvodu propagandy proti Islandskej republike tento rozsudok bol skrátený na 10 rokov a potom zrazu e, sa opäť predlžil na 20 rokov na základe e, vyjadrenia zástupcu Bahajského medzinárodného spoločenstva. Týchto sedem e, náboženských vodcov bolo svojvoľne, boli svojvoľne zatýkaní, taktiež ich majetok bol ničený a boli mi upierané základné práva a slobody. aj v iných častiach Ázie sú náboženské komunity vystavené násiliu. Napríklad vo Vietname vláda zakázala zjednotený e, vietnamský, e, vietnamskú církev a namiesto toho zriadila e, štátom sponzorovaný orgán pod štátnou kontrolou dochádza k neustálemu zatýkaniu a zastrašovaniu členov tohto hnutia vo Vietname člen ehm, organizácie eh, QMI, eh, Akcia pre demokraciu vo Vietname, eh, informoval, že vo Vietname sa spustil obrovský, obrovské potláčanie ehm, pri oslavách Vesaku, teda pri ehm, oslavách výročia narodenia Budhu. Potom, tom, čo viac ako tri desaťročia sedel nositeľ Nobelovej ceny e, Do e, vo vezení. E, opäť sú obmedzované jeho základné práva a práva náboženského vierovýznania v Číne. Ehm, hnutie Falun Gong taktiež čeli prenasledovaniu a je protestantské cirkvy v kresťanské spoločenstve v Číne sú cieľom takéhoto prenasledovania. Ehm, Gao Jizeng, ktorý je právnikom v oblasti ľudských práv, bol mučený vo väzení e, práve preto, že sa snažil obhajovať práva príslušníkov hnutia Falun Gong. Ehm, došlo k jeho zmiznutiu v marci 2010 a e, odvtedy o ňom nie sú žiadne správy. 30, 3000 príslušníkov hnutia Falun Gong e, údajne prišlo o život Ehm, toto hnutie je už oficiálne zakázané v roku od roku 1999 eh, v Južnom Kaukaze, najmä v Azerbajdžane, v Azbekistane a Turkménsku dochádza k eh, veľmi prísnemu a veľmi ostrému potlačaniu um, slobody vierovýznania a náboženského presvedčenia. Um, oficiálne zaregistrovaný babistický eh, babistická církev eh, bola vystavená ehm, taktiež prenasledovaniu zo strany uzbekistanskej národnej polície. Eh, na základe udalostí v pobreží Slonoviny Nigéria taktiež ehm, bola svetkom drastického potláčania ehm, manifestácií od apríla mnoho mlážijských brigád v mnohých severných štátoch bolo svetkom takéhoto potláčania slobod. E, viac ako 60 kostolov a stovky domov e, bolo vypálených dotla e, kresťanskí kniazy a taktiež pracovníci cirkvy sú prenasledovaní a dokonca mnohí prišli o život a tisíce z nich boli presídlení. V Egypte koptické kresťania taktiež sú um, cieľmi takýchto útokov. Um, hnutie salafistov podpálilo mnoho kostolov, kresťanských kostolov v niektorých regiónoch v Tunisku, pardon, v Indonézii, ktorá je známa ako mierny, umiernený moslimský štát. Aj tam sa zvyšujú prípady náboženského fanatizmu. Príslušníci hnutia islamské, islamského frontu útočia pravidelne na kresťanov a na iné náboženské menšiny. Eh, hlavným cieľom je skupina ahmadijských muslimov. Minulý rok eh, indonéský minister pre náboženské otázky eh, volal potom, aby toto hnutie bolo zakázané v Pakistane. Každý, kto nejakým spôsobom útočí alebo spochybne existenciu proroka Mohameda, eh, môže byť eh, uväznený alebo dokonca eh, mu hrozí smrť na základe veľmi krutých zákonov o rúhaní. Došlo taktiež nedávno k vražde dvoch významných štátnych predstaviteľov zo strany moslimských extrémistov toto e, je niekoľko príkladov celého sveta. Dokazuje to, že títo ľudia sú úplne bežnými ľuďmi, ktorí e, čelia diskriminácii iba preto, že chcú vytvárať svoje spoločenstva. A práve preto je nevyhnutné, aby Európska únia sledovala tieto prípady už teraz e, a aby sa ozrkadlili aj v jej politických rozhodnutiach v budúcnosti, aby sledovala dianie mimo hraníc Európskej únie. Uh, uh, ďakujem, uh, pani. Um, Pader, myslím si, že ste nám dobre pripomenuli aj tie rôzne formy porušovania slobody na náboženské presvedčenie. E, teraz nech sa páči Jean-Michel. E, ďakujem pani e, predsedajúca. Ďakujem aj ktorom predrečničkám za ich vynikajúce príspevky, ktoré uľahčujú moju úlohu. úlohu to pozorstvo, ktoré sa vynára z viacerých záverov rady, naposledy vo februári tohto roka, je skutočne posolstvom odhodlania Európskej únie chrániť a obhajovať slobodu náboženstva a viery ako všeobecného ľudského práva, ktoré chráni každého a všade. A my tu nemôžeme urobiť nič iné, než plne sa prihlásiť k základným koncepčným a právnym vysvetleniam, ktoré osobitný spravodajca pán Bielenfeld dnes pripomenul všetkým z nás. Všetky tieto vysvetlenia sú skutočne založené na ľudskej dôstojnosti. A práve v tomto duchu boli prijaté v decembri 2009 závery rady, na základe ktorých sme začali e, podporovať e, akcie EU na vonkajšom fronte, predovšetkým e, presadzovať slobodu vierovýznania aj prostredníctvom vonkajšej politiky. Ale nárast aktov násilia, e, dokonca terorizmu proti menšinám v posledných mesiacoch viedol k tomu, že Rada pre zahraničné záležitosti vo februári prijala ďalšie závery rady, ktorých obsah opísala pani Bader. Z týchto rôznych záverov rady vyplýva, že EÚ je skutočne odhodlaná byť v prvej línii medzinárodného úsilia o boji proti náboženskej neznášanlivosti a za slobodu náboženstva a viery. V tomto duchu E, treba spomenúť viac prípadov a tu by som chcel privítať, či uvítať vystúpenie pani Faulkner, ktorá hovorila o porušovaní náboženskej slobody, ku ktorému dochádza všade, vo všetkých častiach sveta. Pani Ashton a rada veľmi jednoznačne a rýchlo odsúdili konkrétne e, prípady náboženského násilia. Zároveň používame ďalšie nástroje nástroje, politický dialog, demarše, tichú diplomáciu, technickú pomoc, rozvojovú pomoc, podporu občianskej spoločnosti na to, aby sme riešili systém, systémovejšie e, otázky súvisiace so slobodou náboženstva. Napríklad v posledných e, mesiacoch sme systematicky hovorili o e, slobode viery, náboženského vyznania vierovýznania s predstaviteľmi e, Palestíny, Maroka, Izraelu a ďalších krajín. Na e, viacstranných fórach EÚ najmä po náraste aktov neznašalivosti a násilia v posledných mesiacoch dospela k názoru, že nastal čas aby medzinárodné spoločenstvo kolektívne zareagovalo na základe posolstva tolerancie. Preto sme na 16. zasadnutí Rady pre ľudské práva v marci sa spoločne pokúsili so všetkými e, členmi Rady pre ľudské práva prijať uznesenie odsudzujúce neznášanlivosť založenú na náboženskom presvedčení a viere. To bolo veľmi dôležité pre EÚ, pretože sme sa veľmi obávali, že opätovne by mohla byť kolektívna reakcia oslabená e, tým tými rôznorodými názormi v rámci valného zhromaždenia OSN na túto otázku. Ale e, tu nás sa vytvoril jednotný front e, západných krajín EÚ, ako aj krajín OAC v marci v Ženeve, ktoré úporne pracovali na vypracovaní tohto kolektívneho posolstva o náboženskej znašanlivosti na jednej strane, ale na druhej strane Ehm, ehm, aby sa e, takisto e, do tohoto zapojila e, OIC a partnery. Spoločne sa nám podarilo získať konsenzus a tento je skutočne prelomovým bodom, ako na to už poukázal pán Bielefeld a môžete skutočne počítať e, s našim odhodlaním pokračovať v zapájaní našich partnerov z OIC, to je Organizácia islamskej e, konferencie. E, skutočne bolo dôležité zaujať takúto kolektívnu a silnú reakciu e, proti náboženskej neznášanlivosti. My e, sme odhodlaní naďalej e, presadzovať náboženskú znášanlivosť ako jednu z priorít agendy EÚ a všetky delegácie EÚ majú úlohu analyzovať situáciu v príslušných krajinách. Doteraz sme dostali vyše 100 komplexných správ od delegácií EÚ o, o situácii v tejto oblasti v krajine, v ktorej pôsobia. A toto je veľmi dôležitý základ pre ďalšie kroky a ďalšími krokmi by mali byť e, v súlade so závermi e, rady z februára návrhy pani Ashtonovej tieto by mali vychádzať e, z analýzy e, a spätnej väzby, pokiaľ ide o tieto početné správy od delegácií EÚ týkajúce sa slobody, náboženstva a um, e, vierovyznania z s prihliadnutím na závery z 28. januára 2011 a s prihliadnutím na prínos e, e, Rady pre ľudské práva, ako aj siete e, EPRID, čo by malo všetko viesť k zintenzívneniu nášho úsilia v tomto smere. Náboženstvo je veľmi citlivá otázka, nemožno k nej pristupovať izolovanie a musíme sa zameriavať predovšetkým na tie akty, ktoré podnecujú násilie a neznašanlivosť a tu je potrebný ehm, medzietnický a medzináboženský dialog ako kľúčový prvok podpory ducha dialogu a tolerancie. A napokon diskriminácia na základe náboženstva to nie je izolovaný jav, je prepojený na e, ďalšie oblasti, e, všeobecnú politiku v oblasti ľudských práv a preto nesmieme sa uchyľovať k zjednodušenému výkladu, e, keď sa náboženské faktory používajú na zdôvodnenie takýchto nežiaducich javov. A napokon Náboženská sloboda eh, je dôležitá aj vo vzťahu k našim externým akciám, aby sa zvýšila viditeľnosť EÚ. A tu by som chcel citovať eh, pána Bielefelda, ktorý poukázal na to, že šesť členských štátov ešte stále má právne predpisy proti rúhaniu, napriek tomu, že ich eh, neuplatňujú. Ďakujem veľmi pekne, pán Gerc, ďakujem aj Európskej službe pre vonkajšiu vonkajšiu činnosť. Týmto otváram rozpravu. Chcela by som však úvodom poukázať na dve veci adresované osobitnému spravodajcovi. E, máte pocit, že Európska únia kladie príliš veľký dôraz na e, obhajobu e, práv kresťanov v iných častiach sveta na úkor iných náboženstiev, ateistov alebo agnostikov a po druhé, eh, ako vnímate eh, jednotlivé incidenty eh, náboženského násilia, predovšetkým tie, o ktorých hovorila pani Faulkner vo vzťahu k buddhistom? my veľmi intenzívne bojujeme proti terorizmu, separatizmu a ja si myslím, že tieto bývajú veľmi často zámienkou na porušovanie náboženskej slobody a tu by som chcela osobitne vyzdvihnúť Čínu, o čom veľmi e, presvedčivo hovorila pani Faulkner. Teraz poprosím pani Hel- pána Helme. Ďakujem, e, pani predsednička. Je to mimoriadne zaujímavé zasadnutie. Ďakujem za jeho zorganizovanie. Keby som to mal v rýchlosti zhrnúť, z, od prvého rečníka sme si vypočuli teóriu náboženskej slobody. Bolo to vynikajúco prezentované a myslím, že nikto proti tomu nemôže namietať. Pokiaľ ide o pani Vader, počuli sme všelijaké všeobecné konštatovania ale aj prioritizáciu aktivít od pani Folker sme počuli o rôznych e, vážnych porušeniach a od EAS e sme počuli o tichej diplomácii a podpore občianskej spoločnosti a podobne. Ja sa obávam, že tu nevidím žiadne konkrétne akcie. Ja neviem, čo by bolo vhodné urobiť. Ja nehovorím, že ste neurobili ABAC, lebo neviem, čo ABAC je, ale to, o čom tu my dnes hovoríme, najmä e, neviem, či naozaj pomôže koptským kresťanom v Egypte, ktorí sú obeťami útoku. Či to, o čom dnes hovoríme, pomôže vyznávačom Fang Lung v Číne. A či to, čo tu dnes robíme, pomôže rôznym zamestnancom v mojej krajine, v Spojenom kráľovstve, ktorým sa hovorí, že nemôžu používať svoje malé náboženské symboly na pracovisku, čo sa zdá byť v konflikte, v rozpore s právom e, vyznávať svoje náboženstvo. Takže my tu môžeme viesť veľmi dlhé zaujímavé konverzácie, ale otázka stojí tak, či naozaj môžeme urobiť aj niečo iné, iné, než je prijímať uznesenia a vydávať tlačové správy. E, ďakujem. E, nemám tu žiadne ďalšie žiadosti o slovo, čo ma udivuje, ale možno, že tie prezentácie boli natoľko komplexné, že môžeme opätovne odovzdať slovo našim rečníkom. E, pán Bielefeld, chcete zareagovať? Ďakujem. Vlastne ešte máme, prosím, otázky od podpredsedov pána Senke a pána Tene. Tá, a, e, e, ďakujem veľmi pekne našim hostom. Tie prezentácie boli skutočne mimoriadne zaujímavé, ale... Interesovala by następująca sprawa. Ale mňa by zaujímalo, čo si myslíte o tomto. E, vy ste nám poskytli niekoľko príkladov toho, akým spôsobom sa náboženská sloboda porušuje. Ja si však myslím, že pre nás by bolo osobitne zaujímavé dozvedieť sa, aké sú trendy v Európe či hovoríme o zhoršovaní sa situácie, čo je veľmi dôležité, pretože ak mám byť úprimný, z vašej prezentácie mi nebolo celkom jasné, či sa situácia zhoršuje a pokiaľ áno, bol by som rád, keby ste o tom mohli povedať niečo bližšie. Alebo možno je situácia stabilná a pre nás by naozaj bolo dôležité, keby sme si mohli vypočuť váš názor na túto vec, pán Tenok. Ďakujem. Len niekoľko pripomienok, e, skôr než otázok. V prvom rade ja sledujem otázku náboženskej slobody vo svete s osobitným dôrazom na kresťanské menšiny, odkedy som bol zvolený v roku 1999. A napriek tomu, čo hovoríte, je tomu práve naopak. E, až donedávna Európska únia e, zrejme z postimperiálneho pocitu viny alebo kvôli niečomu inému bola bola absolútne neochotná a tento parlament e, bol osobitne neaktívny v tomto smere, pokiaľ ide o urobenie vôbec čohokoľvek v prospech kresťanských e, menšín, vrátanie tých, ktoré sú za našim prahom. Ja som e, v, ma, chcel urobiť takúto správu o postavení kresťanských menšín vo svete v parlamente. Povedali mi, že to nie je politicky korektné a som rád, že v posledných rokoch dochádza k istému e, prebudeniu, predovšetkým po vstupe e, krajín z východnej e, Európy, ako je Polsko a Slovensko, ktoré nezdielajú tento pocit kolektívnej viny ako my. Ja som veľmi rád, že menšiny, predovšetkým kresťanské menšiny v komunistickom a islamskom svete sa dostali na pretras. A e, ja si myslím, že e, je polutovanie hodné, že trvalo tak dlho, kým sa tento parlament presvedčil o tom, že táto otázka stojí za jeho pozornosť. A tu by som chcel povedať, čo povedal aj kolega, máš pravdu, Roger, že my e, skutočne veľmi veľa hovoríme, ale v skutočnosti toho robíme veľmi málo. E, sme e, v podstate len fórum, kde sa hovorí, kde sa niekto obvinuje, označuje a Eh, eh, snažíme sa o bližšie preskúmanie a podobne, ale v skutočnosti som nevidel eh, nejakú obchodnú dohodu alebo dohodu o partnerstve a spolupráci, v ktorej by boli náboženské práva zdôraznené ako predpoklad pre ich uplatňovanie. Existujú rôzne dohody, ktoré majú síce doložky o ľudských právach a demokracii. Obávam sa však, že sa zameriavajú skôr na otázku politických väzňov alebo mučenia či zatýkania, prenasledovania, ale pokiaľ ide o náboženské menšiny a ich prenasledovanie, tieto nie sú e, veľmi dôležitým ustanovením ustanovením takýchto dohôd a myslím si, že by sa to malo zmeniť, pretože podľa mojich skúseností Európska únia síce dokáže urobiť veľký hluk, ale e, e potom e, toleruje, keď jej krajiny e, nie sú v tomto smere veľmi dôrazné. E, a pokiaľ ide o prenasledovanie koptských kresťanov v Egypte alebo Bahajcov v Iráne, alebo buddhistov vo Vietname, kresťanov v Pakistane, hinduistov v Pakistane. To je skutočne veľký problém, lebo krajina ako je Pakistan, ktorú dobre poznám, vždy sa hovorí predovšetkým o boji proti terorizmu, ale neberieme do úvahy skutočnosť, že táto krajina má takisto diskriminačné právne predpisy, e, nariadenia v súvislosti s rúhačstvom a podobne. Takže obávam sa, že naozaj takáto je situácia. Ďakujem, pán Tanok. Teraz odovzdám slovo naspäť rečníkov. Pán Bielefeld, osobitný spravodajca. E, Ešte... No, uh, e, for... E, ďakujem veľmi pekne. Najprv na vaše otázky, kúči otázky, pani predsednička. Ja si myslím, že Máme dobré dôvody e, robiť si obavy o postavenie kresťanov, kresťanských menšín na Blízkom východe aj inde, napríklad v Číne. A skutočne je to možno tak, že sme nevenovali dostatočnú pozornosť týmto menšinám v minulosti. A ja som preto veľmi rád, že dnes sa venuje oveľa väčšia pozornosť týmto otázkám, možno aj v nadväznosti na tragické udalosti počas novoročnej noci v Egypte, keď bolo zabitých 23 koptov. Myslím, že to naozaj spustilo eh, akési zvýšenie dlhodobejšieho záujmu o systematickú diskrimináciu kopských kresťanov v Egypte. Mnohé skupiny v ďalších eh, krajinách Blízkeho východu eh, sú vystavené rovnakým problémom. Napríklad v Iráne sme zaznamenali exodus možno dvoch tretín kresťanov, hoci ide o krajinu, ktorá e, patrí k pôvodcom kresťanstva. Ale keď sa pozeráme holisticky na otázku ľudských práv a ja tu nepresadzujem abstraktný prístup. My musíme byť veľmi konkrétni, musíme hovoriť o konkrétnych skupinách obetí, ako sú Bahajci v Iráne, ale aj v Egypte, kde sa oveľa menej e, o tom hovorí, aké postavenie majú Bahajci v Egypte E, skrátka, e, na celom svete dochádza k, naj, k veľkému prenasledovaniu náboženských komunít. V mnohých krajinách Blízkeho východu e, sú to predovšetkým protestantské skupiny, ktoré sú cieľom útokov, pretože Protestantskí kresťania sa e, s najväčšou pravdepodobnosťou asociujú so západom, so západným kolonializmom, imperializmom, ako aj s e, aktivitami misionárov. Skutočne misionárske aktivity sú súčasťou slobody vierovyznania, ale v mnohých týchto krajinách existujú značné obmedzenia často trestnoprávnej povahy proti osobám, ktoré vykonávajú misionárske činnosti. Napríklad v Iráne e, sú sú protestantské skupiny e, častejším cieľom, cieľom než e, iné náboženské skupiny. Čiže je potrebné o tom hovoriť, ale zároveň presadzovať otvorený koncept slobody náboženstva. Eh, napríklad, keď hovoríme o retorike prenasledovania kresťanov, myslím si, že eh, a teraz druhá otázka, terorizmus. Máme mnohé dramatické príklady, pretože v krajinách Strednej Ázie, ako je Uzbekistan, kde eh, stačí čítať pís, písanie Eh, či, či nejaké eh, náboženské spisy, ktoré, by, eh, ktoré je dosačným dôvodom na to, aby boli ľudia ovrhnutí do väzenia. To je skutočne bizarná sankcia. Teraz otázka, čo urobiť konkrétne. Ja si veľmi dobre uvedomujem, že ja som vychádzala z pomerne abstraktného pohľadu, ale ako som povedal, nie je to akademický pohľad, pretože my musíme um, obhajovať aj celkové obrysy slobody náboženstva a vierovyznania. Dochádza to k mnohým nedorozumeniam. Možno máte pravdu v tom, že v tejto miestnosti ja kážem presvedčeným, ale v celosvetovom meradle ešte stále treba mnohých presviečať, vysvetľovať. A aj pokiaľ ide o politiku EÚ teoretické uvedomenie si ešte nevedie k prakticky konzistentným krokom. A toto je základ mojich e, konštatovaní. Existujú dôvody e, na to, aby sme boli dôslednejší aj v rámci EÚ, v rámci Rady Európy, napríklad pokiaľ ide o právne predpisy proti rúhačstvu. Máme veľmi dobré dôvody, aby sme odsudzovali e, drastické e, protiruhacké práv zákony v Pakistane, ale ich oveľa miernejšia verzia ešte stále existuje v mnohých e, členských štátoch EÚ. Čiže aj tu je treba vyššia konzistentnosť. A keď hovoríme z praktického hľadiska, my musíme prepájať e, slobodu náboženstva s celkovou infraštruktúrou obhajoby ľudských práv, pretože je to ľudské právo a najúčinnejším spôsobom ich presadzovania to je kombinácia medzinárodných zákonov, medzinárodného dohľadu s národnými inštitúciami vrátanie ľudskoprávnych. Myslím, že to by som mal prestať. Hej, ale ja som vás nechcela prerušiť. And, uh... Dobre teda. Takže ľudské práva, ako všetci vieme, toto je projekt eh, Beh na dlhé trate a veľmi úzko to súvisí s tvorbou inštitúcií. Mediálne povedomie sa posúva, posúva a aby sme naozaj mali perspektívu dlhodobu, musíme vytvárať tie inštitúcie, musíme pomáhať ľuďom priamo v teréne v týchto krajinách e, pri tvorbe tých inštitúcií, inštitúcie pre ľudské práva. Toto je jeden z príkladov. Sú tu jasné kritéria, pokiaľ ide o nezávislosť vlády. Toto sú naozaj veci, ktoré sú veľmi dôležité aj pre oslobodu vierovýznania a presvedčenia. Takže áno, praktické opatrenia sú na mieste. Neskôr môžeme pokojne pokračovať. Áno, toto ešte nie je posledný krát, čo o tom hovoríme, hovorí predsednička. No už myslím si, že by sme mali byť relatívne struční, pretože tu máme ešte ďalšie body programu. Teraz by som poprosila pani Andrikiene a pani Veržia, aby naozaj veľmi stručne sa vyjadrili a položili otázky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať všetkým hosťom Ďakujem pekne aj predsedničke za to, že máme túto možnosť hovoriť o tejto dôležitej e, téme. A mám veľmi krátku, stručnú otázku pre zastupcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. V decembri minulého roka sme prijali v Európskom parlamente uznesenie o výročnej správe o ľudských právach v celom svete tak 2009. A je tam taký dosť dlhý zoznam odporúčaní. Niektoré sa týkajú aj slobody vierovýznania a presvedčenia. A v jednom z nich vyzývame vysokú predstaviteľku podpredsedničku komisie, aby sa navyšil personál, ktorý sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa dodržiavania slobody a vierovýznania a presvedčenia. Tiež ju vyzývame, aby vytvorila špecifické štruktúry, hlavne v kontexte vytvorenia SVČO. A tiež podporujeme identifikáciu problémov o slobode vierovýznania a presvedčenia ako jednu z priorít v oblasti externej činnosti, respektíve v oblasti ľudských práv, aby e, táto sloboda e, bola, teda situácia v tejto súvislosti bola vyhodnotená e, náležite vo výročnej správe o ľudských právach. Takže moja otázka znie, ako to momentálne vyzerá, a budú tieto naše odporúčania implementované? Ak áno, tak kedy to bude? Ďakujem, pani Andrikiene, teraz pani Veržia. Oui, merci. Ďakujem, ja sa pokúsim hovoriť stručne a ospravedlňujem sa, že som nebola na začiatku tohto rokovania, ale zároveň prebiehalo rokovanie skupiny pre, komisie, výboru pre kultúru a hlasovali sme. Takže e, chcela by som zareagovať len na to, čo som si práve vypočula. Náboženská sloboda je e, súčasťou slobody svedomia, čiže je to sloboda niečomu veriť alebo neveriť. Integristi existujú vo všetkých e, náboženstvách a preto by som nechcela, aby sme navodili dojem, že obhajujeme iba jedno náboženstvo alebo len náboženskú slobodu. Ja si myslím, že to musíme vnímať v celistvosti a musíme tak robiť aj e, v tomto kruhu. Chcela by som dodať aj to, že pokiaľ ide o obete náboženského prenasledovania, sú to predovšetkým um, pretože oni praktizujú svoje náboženstvo um, niekedy spôsobom, ktorý je tak povediac umiernený a vtedy im hrozia presne tie isté uh, opatrenia ako nemoslimi moslimom, pretože odmietajú um, aplikovať uh, uh, tieto uh, dogmy. Preto náš západný kresťanský svet nesmie mať a priorné predsudky voči tým, čo nie sú kresťania. Tuším, sme toto padiskutovali tesne predtým, než ste prišli do miestnosti a, a pán Tenok, máme trošku iný názor na túto situáciu pán Tenok. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť nejaké prímerie v tejto oblasti, aby sme nediskriminovali niektoré náboženské skupiny. Pán Tenok, žiaľ bez mikrofónu. Okay, I, I have to learn something about that. Thank you. So, um, now my suggestion is... Dobre, takže teraz by som navrhovala, aby dostali aby teda dostal slovo iba zástupca SVČ, aby to uzavrel a potom uzavrieme celý tento bod. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pekne steným poslancom za e, veľmi živú diskusiu. E, stručne dve veci. Po prvé, všeobecnosť univerzalita a po druhé, e, tá naša externá činnosť. Univerzalita, súhlasím s pánom Bielefeltom, to neznamená, že by sa nejakým spôsobom ochrana kohokoľvek, akokoľvek vierovýznania nejakým spôsobom oslabovala nemôžu byť vystavení násiliu a keď e, si spomeniete na to, čo pani Ashton povedala pred pár mesiacmi naozaj veľmi výrazným spôsobom, odsúdila útoky na koptov a iné kresťanské menšiny. Taktiež, pokiaľ ide o Bahajo 11. apríla, Šaja, Hamadi a ďalšie skupiny. Takže ten všeobecný prístup znamená, že v každom prípade násilia na náboženských menšinách je potrebné byť kritický. Druhá vec, naše nástroje no už to sú nástroje v oblasti ľudských práv. Ide o taký určitý mix medzi verejnou diplomáciou, vyhlásenia, odsúdenia násilných činov, tak ako sme to urobili v minulých mesiacoch, hlavne teda ústami pani Ashton. A toto nie sú len nejaké tlačové komunike. Eh, dochádza k eh, reakciám v adresátskych krajinách. Napríklad taký Egypt. Egypt sa naozaj eh, snaží po bombardovaní v Alexandrii situáciu zlepšiť, diplomatické aktivity sa realizujú, aby sa EÚ nevyjadrovala v súvislosti so slobodou vierovýznania a presvedčenia. Chcú, aby sa to celé um, hodnotilo um, ako teroristické aktivity. Takže my e, sa snažíme vyzývať krajiny, aby dodržiavali svoju povinnosť chlániť všetkých svojich občanov vrátane náboženských menšín. E, toto sú teda naše nástroje. Pani Andrikiene sa pýtala, e, či sa budeme snažiť nejako pridať v tejto oblasti. Áno, my sa snažíme chrániť aktérov za ľudské práva aj v oblasti slobody vierovýznania a presvedčenia otázku, túto otázku sa snažíme zakomponovať do všetkých fóriem dialogu a pokiaľ ide o odsek 1 až 21 vášho uznesenia, Áno, naozaj ide o to, aby sme vyvinuli, rozvinuli kapacitu SVČ v dvoch e, smeroch. Po prvé, my sme zaslali už materiály e, všetkým našim delegáciám, aby naozaj e, chápali presne tie pojmy a tie koncepty, tak ako ich načrtol pán Bielefeld toto je prvá vec. Druhá vec, požiadali sme tieto naše delegácie o analýzu situácie a o vypracovanie správ o tejto situácii. Máme už viac než 100 e, správ, ktoré teraz spracúvame tak, aby sme v druhej fáze pripravili návrh pre rádu pre zahraničné e, veci, aby sa posilnili aktivity e, na podporu a ochranu slobody vierovýznania a presvedčenia. Naša schopnosť reakcie Máme e, miestne stratégie pre ľudské práva, kde naozaj kladieme veľký dôraz aj na slobodu vierovýznania a presvedčenia. Toto sú teda stratégie pre ľudské práva, špecifické od krajiny ku krajine a toto teda takto realizujeme tiež. E, obchodné nástroje využívame pán Tenok, napríklad Pakistan keď e, ratifikoval Medzinárodný dohovor o politických a občianských právach. Toto je e, dokument, ktorý je relevantný aj pre slobodu vierovýznania. E, Pakistan to ratifikoval, síce s výhradami, ale urobil to preto, lebo má veľký záujem o naše obchodné nástroje, chce sa stať súčasťou GSP+. Takže tá ratifikácia ešte nie je ukončená. Sú tam teda určité výhrady, ale uh, tento pozitívny trend uh, nás veľmi uspokojuje. My sa snažíme aj na pôde OSN uh, e, dialog o slobode v s Pakistanom E, pretlačiť. Toľko teda na, mojom, mm, na tomto mieste z mojej strany. E, konzultácie s občianskou spoločnosťou pripravujeme tiež, úzko spolupracujeme s poslancami Európskeho parlamentu. Pán Popovský e, sa stretol s poslancami prvýkrát, druhé stretnutie sa plánuje onedlho Takže naozaj e, sa snažíme robiť všetko, čo je v našich silách na podporu slobody vierovýznania a presvedčenia. Ďakujem pekne za vyjadrenie v mene SVČ. Ďakujem pekne všetkým účastníkom tejto rozpravy. A naozaj veľmi pekne ďakujem pánovi Bielefeltovi, špeciálnemu spravodajcovi OSN pre slobodu vierovýznania a presvedčenia. Pani Gilani, vaša kolegyňa sem príde pohovoriť o mučení pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti mučeniu. Ďakujem pekne aj pani Vejder, pani Faulkner a pánovi Grcovi na Ďal, ďalšia príležitosť zaoberať sa touto témou eh, bude v súvislosti so správou pani Andrikiene o eh, stave dodržiavania ľudských práv eh, vo svete. Takže toľko teda k tejto téme a pán Tenok pokojne pri kave môžeme prediskutovať otázku náboženských menšín. Dobre? Teším sa, že tu teraz máme Williama Browdera hostia z Veľkej Británie. Je to ad hoc úprava. A boli ste prizvaní, aby ste nám povedali niečo o prípade, ktorý veľmi úzko sledujete už roku 2009. Pán Chodorko, je to prípad pána Chodorkovského, pán Magnický vtedy v Moskve e, zomrel v väzení a Európska únia všetky inštitúcie Európskej únie veľmi aktívne komunikovali s ruskými orgánmi o tomto prípade, pretože je naozaj potrebné, aby sa naozaj zločinci, vinici dostali pred súd. A pokiaľ ide o aktuálny vývoj situácie, myslím si, že je naozaj na mieste, aby sme si vypočuli pána Bradera v našom výbore. A len vám chcem povedať, že 15. decembra Európsky parlament prijal správu Andrej Kiene, výročnú správu o ľudských právach a tam vyzývame s Radou Európskej únie, teda Radu Európskej únie aby zaviedla zmrazenie aktív a vízový zákaz udelenia víz eh, pre eh, predstaviteľov Ruska, ktorí boli zapojení do celého toho rozhodovacieho procesu, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie, ktoré spôsobilo smrť pána Magnického. Eh, tento ocek v uznesení hovorí, že teda e, vyzýva k e, aktivite v tomto zmysle a poprosím vás teraz, aby ste tomu vyjadrili. Máte na to 5 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička, poslanky, neposlanci. Ďakujem vám pekne za pozvanie. Stručne by som chcel zhrnúť prípad Sergia Magnického. E, chcem hovoriť o tej beztresnosti, o tom zamlčiavaní alebo zahmlievaní, ku ktorému došlo ja sa zaoberám eh, Ruskom 10 eh, rokov a ja som sa venovala hlavne korupcii a preto ma vykázali z krajiny v roku 2005 o 18 mesiacov a eh, došlo k policajnej a do mojich priestorov. Prepačte, hovorí pani predsednička, poprosím všetkých, aby svoje súkromné konverzácie ukončili, respektíve opustili miestnosť. Ďakujem. Takže e, policia zhabala naše dokumenty, e, vyvlastnila naše spoločnosti. E, Nazaj od vlády vymamila všetky dane, ktoré sme zaplatili. My sme potom najali viacero právnikov, vrátane pána Magnického, ktorý pôsobil pre americkú právnickú kanceláriu. No a prostredníctvom neho sme vypracovali takú zápisnicu o tom, čo sa stalo. Identifikovali sme osoby, ktoré do toho boli zapojené a obvinili sme eh, teda Eh, príslušných eh, z týchto činov, vrátane vlády a policajných eh, zložiek. Pán Magnický potom ale bol uväznený a, bol mučený, aby stiahol svoje svedectvo a skrátka bol uznaný za mm, vinného z obvinenia, krivo obvinenia policie a vlády naozaj bol väznený v strašných podmienkách napísal 450 e, stiažností za tých 358 e, dní, čo bol e, väznený. Takže my máme veľmi dobré zápisy o tom, čo sa mu kedy udialo. Naozaj toto je snad najlepšie zdokumentovaný prípad porušenia ľudských práv, respektíve vraždy v Rusku. Vzhľadom na verejný tlak ruský prezident vyzval k prešetreniu. 18 mesiacov po smrti pána Magnického teda to prešetrovanie e, stále prebieha, nikto nebol z ničoho obvinený e, v Rusku. Týždeň pred e, výročím jeho umrtia ministerstvo vnútra zrealizovalo špeciálny postup udelovania ceny. Viac než milión osôb pracuje pre ministerstvo vnútra. Každoročne dostávajú 30 vyšetrovateľia, tí najlepší, takúto cenu a piati z tých 30, e, ktorí tú cenu dostali, boli presne tí, čo mučili e, pána Marnického. Takže nachádzame sa v situácii absolútnej beztresnosti v Rusku a je čoraz evidentnejšie e, z mojej činnosti, z činnosti kolegov, že v Rusku skrátka spravodlivosť nedosiahneme. My sme naozaj mnoho investovali času, energie do toho, aby sa tá spravodlivosť presunula mimo Ruska a tiež sme uh, sa spoliehali aj na vás. Vy ste minulý rok vo vašej správe eh, naformulovali určité uh, výzvy a 16 mm, e, senátorov v USA tiež e, podpísalo e, vrátane Johna McCaina, Johna Livermana legislatívu pre USA na zmrazenie aktív a Eh, zakázanie udelenia víz pre tieto osoby. Eh, týka sa to USA a toto dáva úplne nový rozmer celej tejto eh, situácii, teda zákaz víz a zmrazenie aktív pre tých, ktorí sú zodpovední za mučenie alebo smrť aktivistov za ľudské práva. Takže táto legislatíva má naozaj veľmi veľký význam, pretože konečne dochádza k trestaniu osôb, e, teda už sa nielen slovne um, odsudzujú, ale už dochádza aj k skutočným trestom, pretože nepostačuje, keď teda e, iba kritizujeme uh, a vy si siete predstaviť, e, e, ako na to reagovali e, tieto osoby v Rusku. Európsky parlament teda v decembri prijal uznesenie, ktoré vyzýva členské štáty Európskej únie, aby implementovali vízové sankcie a zmrazenia aktív. A ja som tu dnes na to, aby som požiadal Európsky parlament, aby naozaj tlačil na toto, aby to neboli len USA, ale aj Európska únia, ktorí začnú naozaj vyvodzovať skutočné závery pre osoby, ktoré mučia a zabíjajú aktivistov za ľudské práva, proti korupcii, za slobodu vierovýznania a tak ďalej. Uh, uh, Áno, ďakujem pekne za to, čo ste povedali, že ste nám opísali, ako sa to celé udialo, ako to vyzerá teraz. Poslanci teraz majú možnosť položiť otázky, ak potrebujú niečo objasniť pani Andrikiene. Ďakujem, pani predsednička. Pán Browder, teším sa, že ste k nám prišli. Mám na vás dve otázky. Už ste uviedli, čo to o kongrese USA. A moja otázka znie, myslíte si, že prezident Obama podporí E, sankcie proti osobám zapadím do prípadu Magnitsky a vzhľadom na to oživenie vzťahov USA-Rusko a aká reakcia by mohla vzniknúť na ruskej strane? To je prvá otázka. druhá otázka sa týka e, Ruska. Prezident Medvedev zdôraznil opakovane, e, že prípad Magnitsky vníma ako veľmi dôležitý Eh, naozaj príznačný určitý eh, latmusový test, eh, ktorým sa dá posudzovať miera právnosti v Rusku, či naozaj existuje právny štát. Vnímate to ako také určité PR z jeho strany, alebo naozaj si myslíte, že chce, aby sa viníci naozaj našli a aby sa skoncovalo s, bez, s beztrestnosťou? Toto je teda moja otázka. Ďakujem pani Andrikiene. Pán Browder, nech sa páči. Those are excellent questions. Naozaj eh, veľmi relevantné otázky. Eh, prezident Obama eh, získal Nobelovú cenu za svoje úsilie alebo za potenciálne dobré výsledky svojej práce pre mňa je úplne nepochopiteľné, že ak Senát a s nimi reprezentantov schváli zákon, ktorý zakazuje teroristom pricestovať do Spojených štátov amerických a zneužiť bankový systém. Človek, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny, má politickú schopnosť vetovať takúto legislatívu. Je pre mňa nepochopiteľné, aby bez ohľadu na e, svoju snahu príjmať kompromisy s Ruskom, e, že by nezastavil e, takéto úsilie v atmosfére vo Washingtone Okrem toho, náznaky, ktoré má z Bieleho domu, sú také, že e, je e, teraz podpora tejto legislatívy, možno v inej forme, ale predsa len sa približujeme čoraz viac situácií, kde e, dôjde potenciálne k schváleniu tejto legislatívy, ako na to reaguje Rusko. To je tiež veľmi dobrá otázka. Reakcia Ruska na naše úsilie je veľmi živá a za každým, keď príjmeme kroky eh, na boj proti beztrestnosti a príjmeme takéto iniciatívy, eh, dôjde k opačnej reakcii proti nám. Napríklad eh, dozvedeli sme sa, že 43 miliónov dolárov z tých 330 miliónov dolárov majú v držbe manželia a kolegovia tí, ktorí schválili e, tie daňové úľavy v ten deň, keď bol e, Sergej Magnický odsúdený a tieto peniaze boli v údajne vo Švajčiarsku. Teda obratili sme sa na e, švajčiarske orgány, aby tieto peniaze uvoľnili. Krátko na to ruský prokurátor vydal zatýkač na jedného z môjho kolegu a musel pricestovať do Moskvy a bol vypočúvaný na ministerstve vnútra a potom nasledoval zatýkač na moju osobu. Teda ruské orgány robia všetko vo svojich silách, aby zneužili uh, svoj systém, e, aby um, vykonávali odplatu Eh, na tých, eh, ktorí sa snažili obhajovať Sergeja Magnického v jeho súdnom prípade. A ďalej, čo sa týka eh, Medvedeva, keby sme žili na Marse a čítali by sme správy z Ruska, iste by sme nadobudli dojem, že je to veľmi progresívna krajina, že sa tam modernizuje, že sa rozvíja a právny systém, ale nežijeme na Marse, žijeme na Zemi a stačí len si prečítať denníky a dianie v Rusku. V tomto prípade Medvedev má dočinenia e, so skutočne mimoriadne dôležitým prípadom, e, kde ide o idealistického mladého právnika, ktorý bol zavraždený a potom sa táto vražda um, vraždu sa snažili zahľadiť. Každý, kto bol uh, povýšený v dôsledku uh, tohto úsilia zahľadiť túto vraždu, dokazuje, že nie je snaha bojovať proti beztrestnosti pán, pán, pán Tanok. To, čo hovoríte, ma nešokuje. Ja sledujem dianie v Rusku už celé roky. Uh, No. Je to krajina, myslím, že Wikileaks ju popísal ako krajinu, kde všetko riadia mafiáni a gangstri. Nevieme, čomu sa dá veriť, či e, Medvedev sa snaží, aby platili zákony spravodlivosti a Putin mu v tom bráni, alebo nie. Nevieme, ako to naozaj je je skutočne veľmi frustrujúce sledovať toto dianie. Aby som sa vás rád opýtal, a možno aj pani Andrikine by som sa rád opýtal, pretože pani Andrikine veľmi pozorne sleduje dianie v Rusku. Opýtal by som sa, že ako môže rada byť plnopravným členom Rady Európy, keďže e, princípy právneho štátu vôbec nefungujú v tejto krajine a je tam e, rozšírená beztrestnosť. Je absurdné, aby ruský sudca sedel v Európskom súde pre ľudské práva a posudzoval prípady napríklad z mojej krajiny. Ja mám na toto skutočne veľmi e, jednoznačný názor a som proti tomu. E, ja si myslím, že váš prípad a konanie, e, ktorého sme svedkami napríklad v Severnom Kaukaze, je jasným dôkazom toho, že Rusko by malo byť vylúčené z Rady Európy. Ďakujeme pekne, pán Tanok. Neviem, či to bolo naverené pánovi Braderovi, alebo či to bolo nejaké také všeobecné vyjadrenie, na ktorým by sme sa mali zamyslieť. Možno to teda necháme. Tak eh, na tejto všeobecnej rodine ďakujeme pekne eh, za to, že sme tu mali pána Bila Bradera, ktorý nás informoval o prípade pána Magnického a je jasným príkladom vytrvalosti a odvahy, na ktorých je v Rusku mnoho a eh, on sa venoval veľmi intenzívne tomuto prípadu, ktorý je skutočným milníkom v e, šírení beztrestnosti v Rusku. Rada by som spomenula, že sme boli informovaní o rokovaniach medzi Euruskom na tému ľudských práv vo veľmi dobrej atmosfére a dostali sme informáciu, že poprvýkrát e, ruské orgány povolili vôbec rokovať o e, prípade Sergeja Magnického. Ďalšia vec, musím povedať, že náš parlament sa snaží hľadať nové spôsoby, ako pristupovať k diktatorským režimom a ako pristupovať k týmto konkrétnym prípadom porušovania ľudských práv. Rusko vôbec nie je jedinou krajinou, e, o ktorú by išlo v takomto presne namierenom systéme sankcií, tak aby sme skutočne e, potrestali tých, e, ktorí sú vinní a aby sme zbytočne do toho nezaťahovali ľudí, ktorí sú v tom nedobrovoľne. Mnoho vlád e, na celom svete reaguje e, na výzvy pána Brodera v prípade Sergia Magnického. Taktiež e, je potrebné, aby Európska únia prevzala zodpovednosť. Ja chcem pripomenúť, že parlament trval na tom, že keďže nebolo dostatočne dôverne, dôveryhodne vyšetrené, aké boli okolnosti tohto prípadu, chceme dosiahnuť aspoň zmrazenie zrušenie zmrazenia majetku. Doposiaľ sme neboli svedkami tohto nestranného vyšetrenia. Budeme teda naďalej tlačiť na ministrov zahraničných vecí členských štátov, aby sa toto tomto angažovali. Ďakujeme pekne, pán Braudera. a želáme vám veľa úspechov e, v, v rokovaniach tu v Európskom parlamente. Dúfame, že sa nám podarí šíriť otázky o ochrany ľudských práv, tak keby e, tie e, relevantné geografické delegácie v Európskom parlamente mali prehľad o dianí vo všetkých regiónoch, ktorým sa zaoberajú. Teraz, kolegovia, je mi cťou a potešením uviesť ďalšiu významnú tému dnešného dopoludnia, síce výmena názorov o situácii ľudských práv najskôr na Arabskom polostrove a potom taktiež v Sýrii. Videli ste, že sme e, testovali naše e, spojenie, či teda funguje spojenie e, prosím som Skypeu. Samozrejme, Skype nie je optimálnym spôsobom komunikovať, ale niekedy je to jediný spôsob, ako môžeme komunikovať s ľuďmi, ktorí nemôžu vycestovať za svoje krajiny z nejakých dôvodov a nemôžu osobne prísť na našu schôdzu. Ešte by som rada pripomenula, že Európsky parlament eh, tento rok na jar veľmi aktívne sledoval situáciu v Bahrajne a v Sýrii, v Jemene. Eh, pridali sme uznesenia a teraz prechádzame k tomuto regiónu konkrétne, ale nie výlučne. Budeme diskutovať o situácii v Bahrajne, Jemene a Sádskej Arabii. Opäť budeme informovať o ďalšom vývoji e, situácie, aby sme zhromaždili informácie, aby sme zamysleli nad ďalšími krokmi, ktoré by sme mohli prijať. Chcem privítať pána Vincenta Foresta, ktorý je našim dobrým priateľom z organizácie Frontline. Ten nás poinformuje o situácii a potom pani Ruba Alfatar Ekelard, ktorá je akademičkou a odborníčkou na tento región a taktiež spoluzakladateľkou Euroarabského fóra. Máme tu aj delegáciu z eh, Rady Šúra z Baharajnu a taktiež je to Rada zástupcov. Táto delegácia je tu medzi nami, srdečne ich vítame. Vedie ju doktor Salah Ali, ktorý je predsedom výboru pre obranu a národnú bezpečnosť e, Rady Šura. E, táto jeho návšteva je súčasťou rozsiahlejšej cesty po hlavných mestách Európy. Veľmi sa tešíme, že môžeme priamo diskutovať e, s oficiálnym zástupcom Bahrajnu. Ďalší členové výboru Šura sú taktiež prítomní. A rada by som podotkla, že nie všetci boli zvolení všeobecnými voľbami. voľbami. A taktiež sú tu zastúpené veľvyslanectvá z ostatných krajín v tomto regióne. Chcela by som privítať aj pána Mačia Popovského, ktorý je zástupcom generálneho tajomníka Európskej e, služby pre vonkačiu činnosť. E, srdečne vás vítame. A máme tu aj e, ďalších zástupcov SOVČ, a isté, že všetky udalosti v arabskom svete testujú efektívnosť novej služby SVČ a taktiež dôveryhodnosť celej Európskej únie. Takže prejdeme k panelistom. Najskôr dostáva slovo pán Vincent Forest na 5 minút a potom si vypočujeme pani Rubu Alfatal na 5 minút. Potom dáme slovo doktorovi e, Salahovi Alimu a potom bude priestor pre diskusiu. Všeobecná situácia obhajcov ľudských práv v oblasti Arabského polostrova, respektíve v Perskom zálive, je e, veľmi relevantná. My sledujeme situáciu ľudských práv v tomto regióne, taktiež sa vyjadrím v krátkosti k Jemenu. E, Keďže nemám eh, um, dostatok času, budem veľmi stručný a prosím, eh, pre ďalšie informácie sa pozrite do nášho eh, dokumentu. Obávame sa, že opatrenia, ktoré boli prijaté v tomto regióne, sú namierené proti obhajcom ľudských práv. Ide predovšetkým o zásahy Rady pre spoluprácu v Perskom zálive, ktoré sme boli svetkami v Bahrajne. Krajiny GCC E, sa zaviazali e, spolupracovať mierovo a toto ich úsilie neustále pošliapávané. Obhajcovia ľudských práv e, sú svetkami zastrašovania, obťažovania zo strany súdov, taktiež nemôžu cestovať slobodne, strácajú prácu, sú svojvozne zatýkaní, zadržiavaní a očierňovaní, taktiež čelia mučeniu, nespravodlivým súdnym procesom a sexuálnym útokom. Môj bývalý kolega a priateľ Eh, Abduhali Alkava, ktorý eh, kedysi pôsobil ako koordinátor frontlineu na Blízkom východe a v Severnej Afrike. Eh, jeho prípad dokazuje skutočne veľmi kruté zásahy v Bahrajne. Bol brutálne zatknutý a taktiež bol držený na neznámom mieste po dobu 20 dní jeho obžaloba obsahovala údajné obvinenie za teroristických teroristickej činnosti, e, taktiež jeho rodina bola e, cieľom útokov a jeho e, súdny proces nebol spravodlivý a vôbec neboli dodržané medzinárodné normy. Taktiež jeho rodina bola vystavená zastrašovaniu. Ali Abdullah Mane, ktorý je významným blogerom, taktiež bol takto svojvoľne zatknutý a čeli podobným obvineniam Eh, členovia Bahrajnského centra pre ľudské práva budú naďalej eh, teda sú naďalej obviňovaní a sú obmedzované slobody cestovať. Eh, mladí Um, obhajca ľudských práv Fadel Meky Almanasev, ktorý bol zatknutý 1. mája a ktorý je taktiež držený na neznámom mieste, je príkladom takéhoto mladého obhajcu ľudských práv v Saudskej Arabii, ktorý čelia taktiež tým takýmto um, veľmi brutálnym útokom uh, v krajine v Spojených arabských emirátoch orgány veľmi cieľene útočia na združenie, napríklad združenie učiteľov alebo právnikov, ktoré rozpúšťajú a nahrádzajú ich e, štátom kontrolované združenia. E, tieto útoky e, nasledovali po podpise petície za zriadenie, zavedenie demokratického volebného systému. Mnohí blogeri taktiež boli zatknutí. E, napríklad známym blogerom je Ahmad Mansur, ktorý bol obeťou e, takejto očierňovacej kampane a bol zatknutý začiatkom apríla a je držaný na neznámom, na neznámom mieste. V Katare e, organizácie na obhajobu ľudských práv nemôžu voľne fungovať. Kritici štátnych orgánov sú veľmi kruto trestaní a novinári musia sami určovať, čo môžu zverejniť, čo nemôžu e, zverejniť. E, obhajca ľudských práv Sultan Al-Kalafi je naďalej držaný v neznámom mieste po zatknutí 2. 2. marca. E, pôsobil ako bloger predtým v Jemene, taktiež orgány veľmi kruto zasahujú proti obhajcom ľudských práv a novinárom, ktorí neustále informujú o porušovaní ľudských práv a taktiež o veľmi krutom potláčaní demonstrácií E, napríklad novinárka pani Samia Algarbri bola takto um, um, cieľom e, pokusu o únos e, a um, taktiež bola cieľom útoku, pretože informovala o demonstrácii v hlavnom meste Sana. Um, čo sa týka tak všeobecne porušovania ľudských práv v krajinách GCC a reakcií Európskej únie, vieme, že obmedzenia e, existujú z hľadiska zastúpenia v tomto regióne. Iba jediná delegácia pôsobí v Riade a tá má pokryť celý región GCC. Ehm, aj kvôli tomuto nedostatku je reakcia Európskej únie nedostatočná. E, to, že chceme chrániť obhajca ľudských práv, si nevyžaduje nejaké obrovské množstva zdrojov, ide tu skôr o politickú vôľu a konzistentnosť. A taktiež v časoch, keď Európska únia otvára svoje zastúpenie v Bengázi, obajcovia ľudských práv budú rozširovať svoju posebnosť v krajinách GCC a chcú byť hlasom obhajcov ľudských práv. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Forest. Ďakujeme taktiež za to, že ste dodržali vyhradený čas. Taktiež ste e, veľmi príkladne spomenuli dokument, ktorý ste distribuovali všetkým, aby nebolo potrebné e, spomenúť vo prezentácie prezentácii všetky podrobnosti. E, tí, ktorých sa zaujíma, môžu sa dočítať o podrobnostiach v dokumente. Teraz dávam slovo pani Ruba Alfatara Ekler, ktorá je zastupuje Euroarabské fórum, je jeho spoluzakladateľkou a um, podpredsedničkou. V mene Euroarabského fóra by som sa vám rada poďakovala za toto pozvanie e, a k tejto téme, ktorú vnímam veľmi osobne, ale taktiež, že sa diskutuje o regióne, o ktorom e, sa nediskutovalo už mnoho rokov a bolo podľa mňa marginalizovaný v našich e, rokovaniach. Podelím sa s vami o môj osobný príbeh. Ja som žila v Sádskej Arabii pred 21 rokmi a vtedy moja matka pôsobila v v školstve ako inšpektorka vyučovania arabčiny. E, jej kolegovia sa e, e, rozhodli protestovať, keďže už mnoho rokov žiadali o zabezpečenie práv šoférovať. Boli zadržané tieto ženy, ktoré protestovali, síce iba na jeden deň, ale bola to veľká hrozba nielen voči ich rodinám, ale aj voči ním osobne Taktiež týmto e, mužom z ich rodín boli odňaté ehm, práva pracovať a taktiež nemohli vycestovať z krajiny. Spomínam to preto, že iba pred dvoma alebo troma dňami, respektíve minulý týždeň, ďalšia aktivistka, ktorá volala eh, po eh, rovnakej slobode. Už 10 rokov eh, sa tomu venujú, teda sloboda cestovať, sloboda pohybovať sa, sloboda riadiť motorové vozidla. Táto žena sa ujala iniciatívy, pokúsila sa šoferovať po meste, ale bola taktiež zadržaná aj toto dokazuje, ako dlho eh, sa prípady ťahajú v tomto regióne. Už uplynulo 21 rokov a ešte stále sa um, títo protestanti venujú rovnakej veci. Eh, teraz sú cieľom týchto útokov ženy, nielen muži. ženy e, majú pocit, že e, nemajú priestor rozvíjať sa. E, o násilí voči ženám sa v tomto regióne nehovorí, nie je ani trestané, neexistuje rodinné právo. Žena sa nemôže obrátiť na štátne orgány samostatne. Ale netýka sa to len rozdelenia na úrovni rodovej jej príslušnosti. Taktiež aktivisti, muži sú zadržiavaní, napríklad Kyle Ale Juhajny, ktorý bol um, novinárom, bol, um, bol zadržaný viackrát a potom opätovne prepustený e, od začiatku revolúcie v Bahrajne zhruba 100 ľudí e, je nezvestných e, a tisíc ľudí bolo zranených v týchto demonštráciách. Taktiež zdravotnícky personál nemôže vykonávať svoju prácu, pretože sú platnosti obmedzenia. Niektorí saudskí aktivisti nie sú svetkami eh, spravodlivých súdnych eh, procesov. Eh, tieto procesy prebiehajú v súkromných vilách a nemajú priamy prístup k spravodlivosti a to je úplným zosmiešnením celého právneho systému. To nie je len prípad Sádskej Arábie, aj Spojených arabských emirátov. Máme prípad Ahmeda Mansúra, Fahada al-Shekia a Nasera bin Kadifa. Oni žiadajú iba aby e, si štátne orgány uvedomili e, vo väčšej miere demokratické princípy, snaží sa trochu otvoriť tú spoločnosť. E, taktiež tu panuje obmedzovanie slobody prejavu. Tí, ktorí sa snažia na to upozorniť, sú zastrašovaní a taktiež ohrozujú svoj vlastný život. Od arabskej revolúcie e, Sádzka Arábia prijala nový zákon, ktorý e, posilňuje obmedzenia slobody prejavu a taktiež akákoľvek kritika namierená priamo proti vláde e, je priamo potláčaná. Pred dvoma dňami došlo k blokovaniu všetkých sociálnych médií v Ománe a taktiež nie je prístup priamo komunikovať s verejnými orgánmi a priamo informovať. Je to paradoxné, pretože vlády týchto e, štátov e, chcú e, sa prezentovať ako otvorené, ako naberené pozitívne voči ľudským právam, ale nerobia dobrý príklad svojim konaním v teréne. To, znamená, to neznamená, že všetky krajiny v tomto regióne sú rovnaké. Chcem zdôrazniť, že sú veľké rozdiely medzi krajinami Perského zálivu. Napríklad, keď sa pozrieme na Kuwait, tam už sú isté demokratické inštitúcie, napríklad parlament, táto krajina má taktiež ústavu a predsa sme svedkami toho, že e, dochádza k e, výraznému tlaku medzi sektami, pretože situácia a je možno sociálno-ekonomické okolnosti sú e, veľmi komplikované, sú tam veľké tlaky. Tieto napätia medzi sektami sú e, relatívne novým fenoménom. Ja keď som napríklad žila v Sávskej Arabii, som vôbec nevedela, že tam žije šítska menšina. Nevedela som, že tam je takýto problém. Um, už e, zhruba 10 rokov e, sa táto situácia postupne zhoršuje. Um, povstania, ktoré sme boli svedkami v arabskom svete, nielen zvrhli diktatorské režimy, sme svedkami aj toho, že ľudia nie sú bez hlasu, nie sú ticho, snažia sa zmeniť veci a tieto zmeny prebiehajú Ehm, možno pomaly, možno rýchlejšie, pretože vlády zasahujú proti týmto pokusom, ale stojí ich to veľa peňazí. Napríklad v Jemene ich to stálo 4 miliardy amerických dolárov. Ak vás to zaujíma, mám taktiež ďalšie informácie, ktoré môžu byť relevantné a ďalšie odporúčania e, pre kroky, ktoré by mohol Európsky parlament prijať. Ďakujem pekne. ďakujem za všetky tieto informácie. E, povedali sme, že tu máme tú čest privítať doktora Salhali, ktorý je predsedom zahraničného obraného a národno-bezpečnostného výboru Rady Šúra v Bahrajne. 5 minút. Ďakujem, excelencie, vážení hostia. Mene členov Bahrajnskej parlamentnej delegácie a vo svojom mene e, my tu zastupujeme Eh, bahrajnský eh, ľud a preto by som chcel povedať, že si vysoko ceníme možnosť pred vami dnes predstúpiť a osvetliť pravdivo najnovší vývoj v Bahrajme. V posledných dvoch rokoch proces demokratickej reformy je výsledkom úplnej práce, počas ktorej sme dosiahli veľké úspechy. Začalo sa to eh, prijatím eh, charty charty, ktorá získala 94-percentnú eh, eh, no, podporu ľudí a mohla byť prijatá Bahrajská ústava. Žiaľ, eh, v dôsledku posledného vývoja na Blízkom východe niektoré zahraničné médiá nesprávne predstavili niektoré udalosti. 14. februára 2011 sa v Bahrajne uskutočnila mierová demonstrácia opozícia požadujúca sociálnu a demokratickú reformu. V tom čase bahrajský e, princ e, hovoril, že niektoré z týchto požiadaviek sú legitímne a vyzval k tzv. národnému dialogu, ktorý podporili členovia parlamentu, celý národ a e, získal e, celonárodnú podporu. Tento dialog sa vnímal ako nádej pre dosiahnutie mieru a stability, ktorému sa Bahrajn vždy tešil. U nás existovala e, sloboda náboženského vyznania, prejavu, svedomia a všetky tieto slobody boli súčasťou aj sociálnych a

iných e, požiadaviek. Ale situácia sa zmenila a e, je tu snaha o zvrhnutie legitímnej vlády a o nastolenie Islamskej Bahrajskej republiky. A toto je skutočne e, nepripustné. Vláda musela preto zasiahnuť na základe požiadavky legislatívnych orgánov, ako aj bahrajnského ľudu, čo viedlo k vyhláseniu stavu národnej bezpečnosti, ako aj k prijatiu spoločnej dohody. Žiaľ, e, táto snaha o národný dialog bola e, podminovaná na, e, extrémistami a došlo k chaosu, ktorý viedol k veľmi nebezpečnému vývoju, násiliu, občianskej neposlušnosti a podobne podobne. E, všetky e, porušenia ľudských práv e, spôsobili títo politickí extrémisti, patrili sem aj brutálne vraždy. Takisto bola porušená organizácia verejných služieb, ako je doprava a vzdelávacie služby napríklad na univerzite, takisto boli postihnuté aj zdravotnícke služby, napríklad hlavná nemocnica v krajine, ktorá patrí k najväčším e, lekárskym zdravotníckým komplexom na Blízkom východe, ale e, takto sa ukázalo, že celonárodný dialog nie je možný a že nie je možné sa seriózne zapojiť do týchto rozhovorov. Preto sa jasne ukázalo, že Bahrajn bol e, obeťou snahy o sektárske rozdelenie krajiny a výzva k národnej jednote, E, zachránila e, krajinu pred občianskou katastrofou. Chcel by som vás záverom uistiť, že Bahrajn je e, odhodlaný pokračovať vo svojom reformnom programe, v ktorom otázka ľudských práv predstavuje hra veľmi dôležitú úlohu. A ďalej celonárodný dialog zostáva otvorený pre všetky e, zložky našej spoločnosti, lebo takto sa zaručuje budúcnosť našej krajiny. Možno nie sme ideálnou demokraciou, ale stojíme na začiatku cesty, v ktorej chceme pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor Salah Ali. Ja by som chcela povedať, že od 28. apríla začal e, Facebook Európskeho parlamentu zaznamenávať obrovský počet žiadostí e, ľudí z Bahrajmu e, na podporu a na, ich ochranu voči krokom vlády, ako aj na ochranu tých ľudí, ktorí boli vládou urhnutí do väzenia. Teraz by som chcela povedať, že my sme zareagovali na tieto výzvy tým, že sme vyjadrili naše porozumenie a podporu pre e, tých ľudí z Bahrajnu, ktorí vyzývali k zmene. A musím povedať, že ja som bola osobne rozčarovaná, pretože som niekoľko týždňov pred vypuknutím tohto násilia prijala poradcu e, z Bahrajnu a tam e, sa hovorilo o možnosti násilia a používania molotovových koktejlov a ja som sa svojím spôsobom cítila spolu zodpovednosť za to, čo sa potom malo stať. Ale teraz e, by som odovzdala slovo predstaviteľom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť e, pánovi Popovskému. To je snaha o e, skypové spojenie so Syriou. Pán Popovský, ďakujem. Pani predsednička, ja by som v prvom rade chcel pripomenúť všeobecnú reakciu EÚ na arabskú jar. Európska únia systematicky vyzýva k dialogu a odsudzuje násilie proti mierovým demokraciám, pokojným e, demonštráciám. Vždy e, presadzujeme ľudské práva, základné slobody, vrátanie slobody prejavu a zhromažďovania. Toto bola aj téma diskusií E, ministrov EÚ s krajinami Perského zálivu, ktoré sa konalo 28. apríla a na ktorom sa zúčastnila a ktoré viedla vysoká predstaviteľka pani Catherine Ashtonová, ktorá bola vedúcou delegácie EÚ, kde sme mohli vyjadriť tieto obavy. Ale ešte stále sú to obavy z veľkých regionálnych dôsledkov a z toho dôvodu e, sa môže stať zasahovanie EÚ a tretich aktérov seba sa naplňajúcim proroctvom, pokiaľ ten dialog nebude e, pokračovať. E, niekoľko konkrétnych pripomienok k Jemenu a Bahrajmu. V čase, keď Európska únia a Bahrajn uh, sú silnými partnermi, myslíme si, že môžeme byť vo, voči sebe otvorení, ale e, zákroky proti e, pokojným demonštrantom a násilie nepomáhajú veci reformy. A preto si myslíme, že jediná možnosť, ako má vláda e, postupovať, je vstúpiť do dialógu s opozíciou, čo nie je možné, pokiaľ bude predstaviteľov opozície zatýkať Európska únia vyslovila veľké obavy z vývoja situácie v Bahrajne a dôrazne vyzývame Bahrajn, aby um, korektne postupoval voči uh, všetkým a zabezpečil uh, dialog. Takisto si EÚ robí veľké obavy, pokiaľ ide o hroziace popravy dvoch osôb v Bahrajne. Vysoká predstaviteľka pani Aštonová už hovorila hovorila o týchto trestoch smrti 3. mája. Zároveň e, ministri zahraničných vecí uvítali e, výnos e, bahrajnského kráľa, e, ktorým by mal byť od 1. júla, e, júna zrušený vynimočný stav. Dúfam, že predstavitelia krajiny budú vnímať moje slova tak, ako ich ja myslím. To znamená, že nám ide o to, aby sa posilnila bezpečnosť Bahrajnu a aby, to, aby sa pôsobilo v prospech jeho ľudu. Pokiaľ ide o vývoj udalosti v Jemene, bol, e, boli opakované výzvy prezidenta, e, prezidentovi tejto krajiny, aby sa e, zastavilo zhoršovanie humanitárnej situácie v krajine. Európska únia plne podporila politické urovnanie a vyzvala prezidenta Saliha, aby odovzdal moc. Od začiatku tohto roka sme svedkami eh, vážneho zhoršovania situácie v oblasti ľudských práv a Európska únia vyzvala k okamžitému zastaveniu násilia a proti protest proti protestujúcim. E, Vysoký komisár pre ľudské práva e, navštívil e, krajinu s cieľom posúdiť situáciu v oblasti ľudských práv a príslušné posolstvo bolo predstavené aj Rade ministrov pre zahraničné veci. Napokon niečo k delegácii EÚ, ktorá je v Sane a ktorá je v pravidelnom kontakte s demonstrantom demonstrantami. Boli e, vydané viaceré demarše v prospech e, ľudskoprávnych aktivistov. Stalo sa tak e, v tomto roku, ako aj v roku 2010. Ďakujem veľmi pekne, pán Popovský. Teraz by som vás poprosila o informáciu o aktivitách ostatných delegáciách EÚ v daných krajinách. Vy ste hovorili o Jemene. Saudská, Saudskej Arabie, Bahrajne. Áno, e, máme delegáciu v Bahrajne a v Saudskej Arabii, to je také regionálne centrum, my tam nemáme nejakú veľkú sieť, ale ako Uh, uviedla Kathy uh, Ashton, uh, ľudské práva um, predstavujú oblasť, kde je, kde je potrebné zamerať pozornosť všetkých našich delegácií. Platí to predovšetkým pre krajiny Severnej Afriky a Blízkeho východu, ale nemáte nejaké konkrétne informácie, pokiaľ ide o delegáciu v Sádskej Arabii, pýta sa pani predsednička. Samozrejme, mňa by predovšetkým zaujímalo, akým spôsobom sa uplatňujú usmernenia týkajúce sa ľudských práv, predovšetkým vo vzťahu k obhajcom ľudských práv. Delegácia monitoruje situáciu, pokiaľ e, to je možné, ale kladie sa e, čoraz väčší dôraz aj na priamy kontakt s občianskou spoločnosťou, so ženskými skupinami vo viacerých krajinách a e, táto orientácia bola do veľkej miery potvrdená Um, hodnotiacim dokumentom európskej susedskej politiky. To sa síce priamo nevzťahuje na región, o ktorom tu hovoríme, ale keď sa pozriete na, koleg- na dokument, ktorý kolegium e, prijalo včera a ktorý bol odovzdaný aj Európskemu parlamentu, veľmi dôležité je podporovať demokraciu, ľudské práva, občiansku spoločnosť v partnerských krajinách. Popovský. Ďakujeme, pán Popovský. Takže e, samozrejme teraz otvoríme priestor poslancom, ak majú nejaké otázky, pripomienky. Pán Tenok, nech sa páči. Moja otázka smeruje zástupcovi Bahrajnského parlamentu. Ja som z Veľkej Británie a my máme určité prepojenia niekdejší protektorát Veľkej Británie je Bahrajn, takže ja som sa stretol aj s osobitným vyslancom kráľa a mm, dopočuli sme sa o tých veľmi strašných udalostiach, ktorým došlo v tejto veľmi mierumilovnej krajine. Takže ja mám určité obavy, pokiaľ ide o tú osvieteneckú motiváciu e, korunného princa e, vytvoriť dialog. Sú tam určité extrémistické e, elementy aj na strane opozície, ktoré ma znepokojujú a tiež sa bojím eh, možností eh, zapojenia Iránu, vášho severného suseda, eh, ktorý sa môže snažiť destabilizovať vašu krajinu. A moja otázka je taká všeobecnejšia politického charakteru a to, čo môžeme ešte spraviť, aby sa integrovala šitská menšina aby mala lepšie príležitosti. V jednom britskom dokumentárnom filme som e, sa dozvedel, e, bol tam interviu so zástupcom šítskej menšiny e, v Bahrajne, no a on tvrdil, že skôr Európania dostanú v Bahrajne v offshore centrách prácu, než bahrajnskí šíti, hoci majú rovnakú kvalifikáciu. Takže naozaj toto je len takým príkladom toho napätia medzi väčšinou a šítskou menšinou občanov. Takže eh, čo by mohla urobiť, urobiť vláda, aby sa situácia stabilizovala a aby tu bola rovnosť príležitosti pre všetkých občanov Bahrajnu bez eh, ohľadu na to, akú vetvu islamského náboženstva vyznávajú. Ďakujem pekne, pán Tenok hovorí pani predsednička. Eh, ešte je priestor pre ďalšie poznámky, otázky. Ak žiadne nie sú, tak dávam slovo predsedovi delegácii je Bahrajnského parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za všetko, čo sme si vypočuli z úst delegátov, pokiaľ ide o otázku pána Tenoka. Áno, my súhlasíme s vami, že túto otázku je v Bahrajne potrebné riešiť, teda aké kroky prijať po prekonaní tej krízy v Bahrajne. My ako poslanci sa nachádzame v veľmi dôležitej situácii. Musíme aj skôr prešetriť všetky porušenia ľudských práv bez ohľadu na pôvod, respektíve nasmerovanie či od vlády, či od opozície a tak ďalej. Toto musíme všetko prešetriť. Tiež veľmi vážne eh, berieme snahy vyzvať všetku opozíciu, sunnickú, šítsku, aby sme všetci zasadli za jeden rokovací stôl, aby sme viedli e, národný dialog bezpodmienečný, teda všetky otázky bude potrebné prerokovať a bude potrebné rozhodnúť o budúcnosti našej krajiny. Pokiaľ ide o e, tie pracovné miesta, Nuž nezamestnanosť v Bahrajne je 3,7 toto je veľmi nízka miera nezamestnanosti v porovnaní s inými krajinami. Mnoho mladých ľudí neradi pôsobia v súkromnom sektore. Máme viac než 10 eh, tisíc eh, pracovných miest k dispozícii v súkromnom sektore, ale väčšina mladých ľudí e, preferuje štátny sektor, ktorý je už preplnený. Tak čo sú tie výzvy, pre ktorými stojíme? Ako presvedčiť mládež, najmä šítov, aby e, prijali pracovné miesto v súkromnom sektore, hoci e, preferujú verejný sektor? a tiež musíme možno stimulovať súkromný sektor, možno aby ponúkal lepšie mzdy, aby prilákal tých mladých. A teraz otázka toho, kto je väčšinou, suniti či šíti. Viete, že Bahrajn je islamská krajina, ale my nemáme nejakú štatistiku, nemáme konkrétne čísla o tom, kto je u nás vo väčšine suniti či šíti. My sme si do veľkej miery rovní. Školy, univerzity, pracovné miesta sú dostupné všetkým. Takže menšina, väčšina to je u nás relatívny pojem. My ako poslanci nechceme sa venovať tejto otázke. My všetkých vnímame ako občanov Bahrajnu bez ohľadu na to, či sú muslimovia, nemuslimovia, ak muslimovia, či niti alebo uh, e, šíti. V mojej uh, delegácii sú dokonca zastúpení aj uh, židia, kresťania, suniti a uh, šiti. Takže my ako poslanci eh, nechceme nejako rozlišovať, eh, musíme chrániť všetkých rovnako. A teraz osobitný spravodajca OSN pre slobodu vierovýznania. Chceli by ste, pán Bielefeld, eh, sa nejako zapojiť do tejto rozpravy na tomto mieste? Máte chuť sa vyjadriť? v súvislosti s Bahrajnom a ďalšími krajinami Perského zálivu? Áno, ďakujem pekne. Prekra- prekvapili ste ma trošku, že ste mi teraz udelili slovo. No možno by som využil príležitosť, aby som rovnako položil otázku bahránskej delegácii. Moja otázka sa týka správ. Ja som dostal správy, pokiaľ ide o ničenie určitých um, šítskych mešít. Viaceré z nich boli zbúrané. Takže mohli by ste nám k tomuto povedať niečo, čo sa dialo v tejto oblasti za ostatných niekoľko mesiacov? Pani Bartinška, ak dovolíte, pani Nancy je tiež členkou našej delegácie a myslím, že ona je kompetentnejšia uh, odpovedať na otázky týkajúce sa mešit a Um, slobody vierovýznania v Bahrajne. Ďakujem pekne. Teším sa, že tu dnes môžem byť a môžem odpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne pánovi Bielefeltovi za jeho otázku. Na úvod Bahrajn už mnohé de, generácie je známy znášanlivosťou náboženskou a náboženskou slobodou. Všetci sú dobre integrovaní do spoločnosti bez ohľadu na náboženstvo, E, máme tam e, rôzne cirkvy, máme tam veľké mešity, veľké ko- kostoly, veľké synagógy, hinduistické e, chrámy a tak ďalej. Podľa článkov 18 a 22 našej ústavy je sloboda vyjadrovania náboženstva. Je tu možnosť vyjadrovať ho otvorenie na verejnosti bez problémov. Pokiaľ ide o tú otázku, ktorú ste formulovali, Bohužiaľ, Niektoré médiá fakty e, neprezentovali e, náležitým spôsobom. Máme u nás v krajine 650 či 700 mešit a nikdy žiadna z nich nebola zbúraná. V mojej krajine nikdy nedošlo k zbúraniu akéhokoľvek chrámu. Napríklad židovská synagoga je tam od 30. rokov a teda nikdy sa jej nikto ani nedotkol. Uh, my sme však dali zbúrať eh, nelegálne postavené stavby. 600 porušení došlo k ním, 60 bolo prešetrených a tieto nelegálne postavené stavby eh, boli eh, postavené na nesprávnom území a teda bolo to nevhodné, možno mestské alebo obecné úrady nejakým spôsobom e, e, nesprávne implementovali e, alebo neskoro implementovali legislatívu, ale my máme v krajine tzv. lokálny protokol. Ide skrátka o vzájomnú dôveru, teda že to veci sú delegované na nižšiu úroveň. Ale pokiaľ ide o tie najnovšie udalosti, Eh, je potrebné viac kontrolovať tieto, tieto túto lokálnu, lokálnu úroveň. Takže vás chcem ubezpečiť, že v Bahrajne eh, chránime, eh, chránime a teda staráme sa o rôzne chrámy, rôzne náboženské budovy. Ďakujem pekne. Nuž, pokiaľ ide o tie požiadavky o pomoc, Eh, ktoré prišli od 28. apríla, tak na to žiaľ delegácia nereagovala. A taktiež ten trest smrti pre štyroch aktivistov ste tiež nereagovali, takže eh, chcem znova zopakovať, že Európska únia mm, teda opakovane mm, vyzýva k zrušeniu trestu smrti. Štyria demonstranti eh, boli odsudení na E, trest smrti a traja dostali e, doživotný, doživotný trest. Aj pán Buzek, predseda Európskeho parlamentu, vydal vyhlásenie, kde odsudzuje trest smrti. Teraz ešte možno by mohol, mohla dostať slovo pani Ekelár na záverečné slovo. Možno sa chcete vyjadriť. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ja som na záver chcela a vzhľadom na to, o čom sme tu hovorili, predniesť niekoľko návrhov, ktoré by možno mohol Európsky parlament prijať. Napríklad, e, myslím, že vyvíja tlak najmä na legislatívu, aby zohľadňovala e, porušovanie ľudských práv. E, vy, ako som sa dopočula, tak už robíte, ale taktiež, aby sa nepostupovalo bežným spôsobom aj čo sa týka diania v Bahrajne, aj Spojených arabských emirátov. Čo sa týka e, iniciatívy na občianskej úrovni, e, e, spolupráca medzi Európom, Európou a Perským zálivom sa nesmie sústreďovať iba na otázky financovania. Je potrebné hovoriť o veciach, ktoré sú aktuálne, existujú Eh, odborníci eh, na tento región a podľa mňa by stalo za to s nimi konzultovať tieto veci. Ďalej stretávanie zástupcov eh, občianskej spoločnosti, keď predstavitelia inštitúcií Európskej únie cestujú do tohto regiónu, by sa mali priamo stretávať s ostatnými občanov. To by malo byť súčasťou ich cesty do tohto regiónu. Myslím si, že by to výrazne prispelo k ochrane a taktiež uznaniu občianskej spoločnosti ako takej. A taktiež je nevyhnutné prijať kroky na ochranu a uznanie občianskej spoločnosti a taktiež uznať ich nepracnú situáciu a taktiež nedostatky v e, dodržovaní legislatívy a taktiež pripomenúť týmto krajinám ich záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd na dodržovanie ľudských práv. Mm, pochybne budete podporovať e, aj projekty, ktoré sú zamerané na ženy, mládež a občiansku spoločnosť. Ďakujeme pekne, pani Klart. Teraz e, ešte v krátkosti e, zastupca Frontline a potom prejdeme k Sýrii. Ďakujem pekne. Ja by som sa rád vyjadrila v krátkosti v Bahrajnu, pretože som veľmi rád, že už prebiehajú vyšetrovania udalosti, ku ktorým došlo, ale možno viete, môj bývalý kolega Abdumalia Kaladža, e, ktorý som musel podrobiť štvorhodinovej operácii, aby mm, znovu vymodelovali jeho tvár po tom brutálnom útoku, ktorého bol terčom ak e, som správne formovaný, e, tento prípad vôbec nebol vyšetrený, e, nie je ochota vôbec vyšetriť tento prípad na úrovni sudcov Bahrajnu. Ďakujem pekne. Tieto správy všetky naznačujú, že informácie sú protichodné a robíme si veľké starosti a, a, a sme veľmi znepokojení touto situáciou v Bahrajne a očakávame dôsledné vyšetrenie týchto prípadov. Teraz by som... Aha, prepáčte. Ešte predtým, ako začneme oznámenie, eh, vypočutie k Syrii, máme tu ešte dôležité oznámenie od pani Veržia, ktorá práve sa vrátila z cesty do Tuniska. Nech sa páči, pani Veržia, na niekoľko minút. Ďakujem. Eh, pekne. E, ja sa skutočne som sa práve vrátila z misie v Tunisku a chcela by som e, sa s vami podeliť o moje obavy v dvoch veciach. E, v Tunisku som bola 19, od 19. až do minulého pondelka. Pokiaľ ide o volebný proces a pokiaľ ide o situáciu na e, tunisko-libyskej hranici, chcela by som sa podeliť o svoje pozorovania. Pokiaľ ide o volebný proces, nesporne ste e, mohli e, konštatovať, že volebná komisia požiadala o správu a došlo k jednomyselnému postoju, pokiaľ ide o viaceré, otázky. Volebná komisia e, pozostáva aj z viacerých predstaviteľov občianskej spoločnosti. Vláda sa rozhodla, že toto stanovisko nebude brať do úvahy a rozhodla sa, že zorganizuje voľby 24. júla. A mňa v tomto smere znepokojuje to, že volebná komisia sa len nedávno utvorila a utvorila sa s cieľom zorganizovať voľby tak, aby volebný proces nebol v rukách rukách ministerstva vnútra. Myslím si, že nemusím vysvetľovať, čo znamená v Tunisku ministerstvo vnútra. Existujú celé stovky, stovky tisícov ľudí, ktorí nie sú zapísaní do volebných zoznamov. Väčšina z nich nemá dokonca ani doklady totožnosti, ktoré by im umožnili zapísať sa do volebných zoznamov. Všetko ešte treba urobiť, všetko treba vybudovať a v každej obci je potrebné ehm, vymenovať ľudí, ktorí by boli schopní demokratickým spôsobom sledovať priebeh volieb a ich transparentnosť. Od e, revolúcie vyše 70 strán vzniklo a podľa informácií asi 15 z týchto E, strán, e, do, do 15 z týchto strán e, boli infiltrovaní bývalí príslušníci extrémistov. Pokiaľ ide o túto situáciu, tak pozoruje sa to vo vzťahu ku všetkým eh, mešitám, ktoré existujú v Tunisku. Eh, Európska únia a predovšetkým my ako Európsky parlament eh, chceme, aby voľby prebehli demokratickým spôsobom a preto treba byť veľmi ostražitý, pokiaľ ide o ďalší vývoj. Myslím si, že by bolo potrebné, aby sme prehovali naše obavy vo vzťahu k tomu, čo sa deje tak, aby tieto voľby e, prebehli e, v priaznivej situácii. E, ja si myslím, že najhoršie by bolo, keby tieto voľby v krajine, ktorá nikdy nepoznala demokraciu, umožnili rozčarovanie. Preto by tá správa nemala byť veľmi e, pesimistická. E, druhý bod sa týka situácie na hraniciach. V tábore, v e, ktorom došlo k incidentom minulú sobotu, tu by som chcela niečo v krátkosti povedať. Ehm, tuniské obyvateľstvo je veľmi veľkorysé voči utečencom, e, ktorí ušli z Líbie po nepokojoch, z 800 tisíc, ktorí opustili Líbiu, 400 tisíc prišlo do e, Tuniska. Došlo k incidentom, neviem presne za akých podmienok došlo k týmto incidentom v tábore v Ašoša Ehm, možno to bol dôsledok provokácií, neviem, nemôžem sa k tomu vyjadriť, ale pokiaľ ide o ľudí, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v týchto táboroch, by mali mať priznaný štatút utečencov. Ide o Eritrejcov, Somalcov, Irak, Iračanov a osoby z pobrežia e, Slonoviny. E, už sú tam takmer 4 mesiace a začínajú tam vznikať napätia e, skúmajú sa dokumenty, ale týchto e, osôb s cieľom e, vydať im pasy, ale toto skúmanie trvá príliš dlho a je potrebné, aby sme vyvinuli úsilie, aby sme prijali týchto utečencov. E, zostáva ešte zhruba 2 až 3 tisíc ľudí, ktorých treba prijať. Myslím si, že keď sme prejavili solidaritu vo vzťahu k, ku Kosovu, myslím si, že Európska únia by mala rovnako postupovať aj k týmto niekoľkým tisícom utečencov. E, ďakujem. E, sú e, dva aspekty tejto situácie. Jednak, že výsledky volieb nie sú celkom v súlade s očakávaniami a ďalej po druhé sú to problémy na hraniciach a mali by sme prejaviť solidaritu utečencom, tým dvom až trom tisícom. Pani Lochbiller ešte v krátkosti a potom Ehm, sa tomu budeme venovať eh, na jednej z našich najbližších schôdzí. Pani Lobiler, ďakujem. Naozaj veľmi stručne, ale súvisí to s tým druhým bodom, ktorý spomenula pani Veržia. Včera na AFETE sme sa tomu venovali. Ja som navštívila ten istý utečenecký tábor pred niekoľkými týždňami. Boli tam problémy, ľudia nemohli prístestovať do Európy, ale teraz situácia eh, v priebehu víkendu eskalovala. Dvaja ľudia boli ubytí k smrti Taktiež došlo k podpaleniu niektorých častí eh, tohto tábora eh, a vojsko použilo eh, slzný plyn, aby potlačilo protesty. Vo výbore AFET včera zaznelo, že SVČ vie o tejto situácii, ale pani Malmstrom sa vyjadrila, že to bude súvisieť aj s týmto programom presídlenia. Teraz e, je zhruba 4 tisíc ľudí z Eritreji a z pobrežia Slonovy, ktorí sa nemôžu vrátiť e, a týchto 4 tisíc ľudí nemá miesto, e, majú miesta iba zhruba pre 800 ľudí. Mohli by sme prípadne poukázať na E, mimoriadnú naliehavosť tohto prípadu. Teraz je to program e, mládež e, a presídlenie, tak aby sme ľudí nejakým spôsobom niekde prichýlili. Ste, že štáty sa snažia riešiť tento problém, ale situácia sa preťahuje, už to nepomáha výsledkom, ak sa títo ľudia vrátia do Libie, potom sa budú snažiť nejakým spôsobom loďou pricestovať, e, to nejako neprispie k zlepšeniu. Ďakujeme pekne, hovorí predsednička, možné politické skupiny by sa mohli zamyslieť e, nad vypracovaním uznesenia k tejto téme. Ste, že e, potreba dva týždne, kým sa to schváli, ale snažme sa nastoliť túto tému v koordinačnej skupine pre udalosti v Severnej Afrike, ktorá existuje v Európskom parlamente. Snažíme sa nájsť nejaké spôsoby, ako pristúpiť k týmto problémom. A teraz e, môžem povedať, že som e, veľmi rada, že môžeme začať rokovanie k situácii v Sýrii. E, situácia je odsudenia hodná, ale myslím si, že predsa len je to dobrá príležitosť, aby sme privítali pána Haitama Almaleha formou Skypeu. Sa s ním spojíme. Neviem, či spojenie bude fungovať. Yes, and um, uh, we have a great aid to... Oh, Mr. Almalech, I'm very happy to welcome... Pán Almalech, uh, srdečne vás vítame, takto virtuálne na našej schôdzi. Počujete nás dobre? Loud.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 Now, um, just a few remarks of introduction. Um, the United Nations Human Rights Council finally took an urgent action to the situation of deteriorating. Ide o zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv v Sýrii a taktiež ide o odsúdenie e, neustále porušovania ľudských práv zo strany sírskej vlády. Došlo k tomu 29. apríla. K tomuto vyhroteniu uznesenie bolo veľmi jasné vyzvalo vládu Sýrie, aby ukončila všetko porušovanie ľudských práv, aby plne rešpektovala všetky ľudské práva a základné slobody, aby sprístupnila internet a taktiež telekomunikačné siete a zrušila cenzúru e, správ a ako aj prepustila všetkých politických väzňov a svojvoľne zatknuté osoby. Uznesenie taktiež žiada, aby úrad Vysokého predstaviteľa pre ľudské práva Um, vyslal misiu eh, do Sýrskej arabskej republiky, aby um, vyšetrila všetky tieto závažné porušenia medzinárodnej eh, legislatívy vlasti ľudských práv, tak aby sa predišlo situácii bezprestnosti a aby eh, boli mm, volaných zodpovednosti tých, ktorí to majú na starosti. Čo sa týka konkrétnych krokov Európskej únie, 9. mája rada prijala um, odporúčanie, ktoré Ehm, alebo uvalilo embargo na vývoz do Syrie, môže sa taktiež využiť na vnútorné represálie. Rada taktiež rozhodla o zákaze udelovania víz a zmrazení aktív. E, ten zákaz udelovania víz e, a zmrazenie aktív je namierený na 13 oficiálnych zastupcov e, sírskeho režimu, ktorý rada zadefinovala ako zodpovedných za to násilné potlačenie protestov v Sýrii. Rada taktiež odsudzuje rázne represálie v Sýrii a taktiež e, použitie násilia zo strany bezpečnostných zložiek krajiny proti e, pokojným protestantom. To viedlo k úmrtiu stoviek protestantov a k zraneniu mnohých. Je to súčasťou e, revízie aspektov spolupráce so Sýriou. Európska únia v tejto súvislosti rozhodla, že pozastaví všetky prípravné opatrenia zamerané na nové bilaterálne programy spolupráce a že pozastaví taktiež eh, bilaterálne programy, ktoré prebiehajú so sírskymi orgánmi v súlade z iniciatívy Európskej sociálnej politiky a taktiež eh, Euro um, stredomorského partnerstva. A rada obmedzila tieto reštriktívne opatrenia, ktoré boli schválené 9. Eh, mája a obhatila ich o 10 ďalších jednotlivcov vrátanie prezidenta Basara al-Asada. Chcela by som spomenúť, že je nám veľkou cťou nadviazať kontakt s, pána, s pánom Almalehom. Je to preto, že bol odsúdený na 3 roky z dôvodu šírenia nepravdivých informácií, ktoré môžu oslabiť národné povedomie v krajine. Ja som získala podporu 40 kolegov minulý rok na jeseň, aby sme navrhli pána Almaleha e, ako kandidáta e, na Sacharovú cenu. Ehm, napokon sa podarilo dosiahnuť prepustenie pána Almaleha e, začiatkom tohto roka. Teda sme veľmi radi, že ho tu máme. Máme ďalších rečníkov. Videokonferenciu sa spojíme s našou delegáciou v Bejrúte. Konkrétne sa tam spojíme s človekom, ktorého veľmi dobre poznáme na našom výbore. Je to pán Nadim Húri, ktorý je um, výskumníkom organizácie Human Rights Watch pre Sýriu a Libanon a taktiež eh, i riaditeľom Bejrúdskej kancelárie zastúpenia informuje nás eh, o situácii priamo v teréne. Pán Almalech, prosím, oboznámte nás v priebehu zhruba 5 minút eh, s vašim názorom na túto situáciu a aké odporúčania by ste radi predložili Európskej únie, aké kroky by mala prijať. Thank you very much for uh,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 cťou počuť vás. Ja som eh, si o vás robila veľké starosti eh, v maji. Nepočuli sme eh, od vás, o vás nič. Spravila nás informuje váš syn o tom, ako sa vám vodí. Máme tu taktiež osobne vášho syna v sále a budeme naďalej diskutovať s ním na rovnakú tému. Budeme rokovať o tom, aká je situácia v Sýrii a čo by sme mohli urobiť. Neviem, či nás budete naďalej sledovať, či ostanete na linke, ale teraz by som dala slovo Jasovi Almalehovi, nech sa páči. A prosím, keď to bude možné, príďte medzi nás do Bruselu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci. Uh, budem sa snažiť informovať o tom, aká situácia je v Sýrii a ako obhajcovia ľudských práv sú aj práve teraz um, potláčaní. Od 15. marca sme zhromaždili zoznam viac ako tisíca padlých hrdinov. To je zhruba 9 týždňov e, do povstania. Máme tisíce zranených a ako ste počuli od pána Al-Malaha viac ako 11 tisíc zadržiavaných osôb. Ehm, väznice sú preplnené, tak teraz používajú futbalové ihriska na zadržiavanie osôb. Niektoré mená, ktoré spomenul, teda mená obhajcov ľudských práv, ktorí boli zadržaní za posledných niekoľko týždňov, iba preto, že sa objavili v médiách, ako napríklad Al Jazeera, hovorili o dianí priamo teréne v Sýrii, ale sú aj ďalší, ktorí ešte stále sú vo vezení z obdobia ešte pred e, začiatkom povstania, napríklad pán Mohamed al Hassani. Ako viete, je ešte stále e, vo vezení e, Všeobecná amnestia, ďaká ktorej bol prepustený môj otec, bol vlastne jediný, ktorý bol prepustený pán Jean Almalený bol prepustený iba prednedávnom, eh, nie v dôsledku amnestie, ktorá bola vyhlásená. Takýto je náš režim. Nie je ochota spolupracovať eh, a počúvať požiadavky ľudí. Pán Najati Tajara sa objavil eh, na televíznej stanici Al Jazeera, Al Jazeera pred niekoľkými týždňami. Na ďalší deň bol zatknutý a ešte sa neobjavil pán Abduhal Talir, ktorý je ďalším právnikom, ktorý bol taktiež zadržaný potom, ako sa objavil na Al Jazeera. Toto je iba niekoľko mien obhajcov ľudských práv, ktorí boli zadržaní od e, svojho vystúpenia. Viacero obhajcov ľudských práv, a e, vrátane môjho otca, Sulejman Altasi, Rezan e, Bumeni, Rezan Zetuna a Bulida Epumni, sa skrývajú, pretože ich životy sú ohrozené. Susedia môjho otca ho informovali, že bezpečnostní pracovníci plnia príkazy a majú príkaz e, e, zastreliť ho, nie iba zatknúť. E, podľa mňa sa ho chcú jednoducho zbaviť. To je všetko. Takýto dialog vedie náš režim s občanmi. Mučenie, ktorému podliehajú zadržiavané osoby, je, je hrozné. Videli sme fotky osob, ktorí boli prepustení. Sú eh, prepustení už eh, v truhlách. Eh, ich príbuzní dostávajú iba ich tela, ale sú veľmi výrazné stopy mučenia na ich telách. Aj to svedčí o tom, aké okolnosti tam panujú. E, zaznamenali sme informácie od pána Obamu, pani Clintonovej a ostatných, ktorí chcú, aby Bashar al-Assad viedol reformný proces, aby viedol dialog so svojimi e, občanmi. E, myslím, že včera prezident Bashar al-Assad rokoval s, s ruskými partnermi a, a prislúbil, že bude bojovať proti extrémistom až do konca obhajcovia ľudských práv sú podľa neho extrémisti iba preto, že volajú po dodržiavaní ľudských práv a demokracie a je ochotný bojovať proti ním až dokonca. Ako možno žiadať prezidenta, ktorý vyjadril svoju ochotu a snahu bojovať proti týmto ľuďom, ako žiadať neho, aby viedol reformný proces v tejto krajine? Myslím si, že uh, už uh, vypršal čas e, snahu o, snahy o dialog e, s touto krajinou. Spojené štáty americké uvalili sankcie, ale ako sme počuli, tieto sankcie nestačia. Myslím, že je najvyšší čas e, začať odvolávať veľvyslancov tohto režimu, ktorí sú v členských štátoch Európskej únie a vylúčovať ich z procesu rokovania. Myslím si, že zapojenie Medzinárodného trestného súdu je mimoriadne dôležité e, v tejto fáze. Boli by sme radi, keby Európska únia bola vedúcou silou, aby sa snažila taktiež zapojiť e, do tohto úsilia Bezpečnostnú radu OSN a aby aj Medzinárodný trestný súd sa do toho zapojil. Ešte som chcel spomenúť, že to obsadenie, ku ktorému dochádza v jednotlivých mestách, napríklad e, odpája sa elektrina a prívod vody. Ako prosím môžu vodu zneužiť extrémisti? Odpájajú e, telefónne linky, elektrinu, vodu a potom e, nastupujú bezpečnostné zložky po tom, čo obs- obklúčia mesto tankami a začínajú zatýkať ľudí. 5000 ľudí bolo zatknutých v meste Daha, iba tisíc z nich bolo už medzičasom prepustených teda ešte stále je 4 tisíc ľudí vo väzbe. Iba v tomto jednom meste. Ďakujeme pekne. Pán Jazomale za toto doplnenie informácií. Rada by som nadviazala na jednu konkrétnu informáciu, ktorú spomenul váš otec. A síce, že je 50 pobočiek informačných informa- informačné služby, ktoré zhromažďujú informácie o ľuďoch. Teda musíme si uvedomiť, e, do akej miery e, sa tento režim vymykol z kontroly. Aké to možno nie celkom e, vhodné vyjadrenie v prípade Sýrie. Neviem, či zastupcovia Eurostredomorskej siete pre ľudské práva by chceli vystúpiť tejto chvíli. Um, ak nie, tak náš technik už e, nadviazal spojenie s Bejrutom, aby sme sa porozprávali s pánom Nadimom Húri, ktorý zastupuje organizáciu Human Rights Watch. Žiaľ, nemôžeme sa s ním spojiť prostredníctvom Skypeu zároveň s týmto videom. Takže poďakovala by som sa pánovi Almalehovi za to, že ostal ešte na linke. Želáme vám um, veľa šťastie. Dúfame, že vás čoskoro stretneme osobne a môžem vám prislúbiť, že urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme pomohli zlepšiť situáciu v Sýrii. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. So bye now bye. we. <laughs> yes. while we are preparing the video link to Beirut, perhaps the European External Action Service would at this point want to take the floor and, uh, kým sa pripravuje video spojenie, eh, tak eh, predstaviteľ Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, e, to využije na informáciu o niektorých aktivitách a opatreniach. E, ďakujem, ja e, pracujem v týme pre Syriu a Libanon v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Chcel by som podať rekapituláciu toho, čo EÚ robí vo vzťahu k tomuto regiónu, respektíve môžem podporiť to, čo ste povedali. Ak mám hovoriť všeobecne, my v našej službe, e, rovnako ako ministri e, rada a kolegovia, s ktorými pracujeme, si veľmi dobre uvedomujú, že situácia sa zhoršuje a rovnako ako sa uviedlo v záveroch rady z minulého pondelka, toto ešte nie je e, koniec našich opatrení v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Budeme naďalej skúmať vývoj udalostí a zvažovať zvažovať prijatie ďalších krokov, sankcií a podobne. Mohol by som hovoriť podrobnejšie o tom, čo sme urobili doteraz. Aj e, by som mohol spomenúť vyhlásenia vysokej predstaviteľky v mene EÚ, prípadne opatrenia e, ďalšie, aj telefonické e, rozhovory. Neviem, nakoľko je to pre vás relevantné v rámci tohto stretnutia. Zdá sa, že áno, takže budem pokračovať tejto rekapitulácii. EU aj EAS od začiatku eh, sleduje od polovice marca eh, protesty v Sýrii. Zaujali sme nekompromisné stanovisko proti eh, násilnému zásahu režimu proti protestujúcim z radov občianskej spoločnosti. E, opakovane sme vyzývali ústami vysokej predstaviteľky, aby sa skoncovalo s brutálnym potlačaním, aby sa e, prestalo so zatýkaním e, ľudí a aby sa inicioval skutočne celonárodný dialog s opozíciou a aby sa implementovali ohlásené reformy. Takéto reformy normy jednoducho nie sú implementované. E, tieto body boli zdôraznené vo viacerých vyhláseniach e, e, z 18., 22., 24. marca, 19. marca, 9. mája. A Postupne sa prijímali opatrenia reagujúc na skutočnosť, že ústne výzvy e, sa nestretli v sírskom režime so žiadnym účinkom, preto sa EÚ rozhodla e, e, Eh, proti eh, istým predstaviteľom krajiny, eh, ktorých bolo najprv 17, potom 23 a vrátanie prezidenta prijať zákaz. Takisto sa to vzťahuje na niektoré programy, vrátanie dvojstranného programu so Syriou v rámci nástroju med, nástroja MEDA a ďalších E, ale ešte niektoré ďalšie regionálne nástroje zostávajú v platnosti. Existuje predstava, že je potrebné prijať ďalšie kroky vo vzťahu k Syrii a to aj v súčinnosti s medzinárodnými partnermi, Spojenými štátmi, OSN a partnermi, ktorí majú priamy vplyv na Sýriu, vrátanie susedov Sýrie, ako je Turecko. Ale to všetko ešte neviedlo k nejakým oficiálnym krokom. Dnes ráno som bol informovaný, že eh, bola vypracovan, bol vypracovaný návrh eh, uznesenia Bezpečnostnej rady OSN, ktorý bol uverejnený včera. Ďakujem veľmi pekne. Mám na vás otázku, na ktorú budete môcť zrejme odpovedať až potom, ako si vypočujeme predstaviteľa Libanonu. Čo robí delegácia EÚ na ochranu obhajcov ľudských práv pred priamým porušovaním Eh, ľudských práv, o ktorom sme počuli. Skôr než eh, si eh, vypočujeme vás ešte by sme chceli znova privítať nášho hostia z Libanonu a opýtať sa ho, čo možno v tejto oblasti očakávať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 um, have been killed, pro- protesters and bystanders. Uh, and we're still hoping to, you know. Um. Očakávame, že v nadchádzajúcich dňoch uh, bude možné tieto číselné údaje potvrdiť. E, skutočnosť, že dochádza k e, takýmto javom, e, je niečo, čo nemožno, vývoj tejto situácie nemožno predvídať, pretože ľudia, keď výjdu do ulic, často sa stávajú obeťou strelby z zo strany vládnych síl. Stalo sa to v Sýrii viac než 20 krát. Samozrejme, k veľkému počtu obetí došlo na juhu krajiny, ale stáva sa to po celej krajine a veľa ľudí bolo zabitých v rôznych mestách a e, to vo všetkých častiach krajiny. Tieto znepokojujúce správy nadobudli na objeme potom, ako um, armáda zasiahla e, tankami Počuli sme o tankoch, ktoré e, obklúčili mesto Daha alebo niektoré štvrte v e, ďalších mestách a niekde sú e, také menšie mesta ako je Nava a ďalšie mesta na západ od Daha sú aj naďalej obliehané a nemajú e, prístup e, e, do, ani okolitý svet nemá do nich prístup. Mnohí ľudia utiekli z krajiny do okolitých krajín Jordánska, Libanonu a podobne a hovoria o prípadoch svojvoľného zatýkania, streľby, o stovkách ľudí, ktorí sú e, v táboroch e, alebo ktorých internujú v športových zariadeniach, na štadionoch a podobne. Žiaľ, medzi obete patria aj ženy a deti a nemožno hovoriť o tom, že by sa situácia zlepšovala, hlavne pretože minulá E, sobota, nedela bola mimoriadne krvavá. E, myslím si, že by som mohol ešte niečo povedať o svojvoľnom zatýkaní, zaisťovaní a mučení. Veľmi ťažké je odhadnúť počet týchto ľudí, je ich veľmi veľa a hoci e, na papieri orgány zrušili vynimočný stav, v skutočnosti ešte stále platí bez toho, že by existoval súdny dohľad. V mnohých krajinách aj na mnohých mestách e, sme boli svedkami veľkých e, protivládnych demonštrácií, ale aj e, zatýkania aktivistov, lobbystov a podobne. Pán Almalech hovoril o niektorých príkladoch zatýkania rodinných príslušníkov a aktivistov, ktorí boli používaní ako rukojemníci na vyvíjanie tlaku aktivistov, aby prestali vo svojej činnosti. Počuli sme o viacerých niektorých e, osobách, ktoré boli zatknuté a ktorých rodinní príslušníci boli takisto zatknutí s cieľom vyvíjať na nich e, tlak. My sme e, hovorili s 25 osobami, ktoré boli zadržané a po niekoľkých dňoch či týždňoch prepustení. Z týchto 25 nám 21 povedalo, že boli bytí a v niektorých prípadoch boli počas zaistenia mučení. Začali ich byť hneď po zatknutí, ale aj e, e, po ich prevoze do e, rôznych zariadení bezpečnostných zložiek, kde sa používali rôzne formy mučenia, napríklad bytie po chodidlách alebo používanie elektrošokov alebo rôzne elektrošokové zariadenia, ktoré v zásade mali za cieľ dosiahnuť priznanie alebo Um, uh, udanie ďalších ľudí, alebo niekedy proste dosiahnuť také všeobecné priznanie osoby, že je uh, členom gangu, teroristom, že ho platia iní a tak ďalej. Niektoré z týchto priznaní boli E, dokonca overejnené na národnej televízii. Ja som sa rozprával s mnohými protestujúcimi, ktorí sa obávali ísť do nemocnice, pretože v nemocnici e, boli často zatknutí. Poznáme prípady, kedy sanitkám nedovolili dostať sa k raneným protestujúcim, preto títo museli byť ošetrovaní buď e, doma alebo v mešitách za veľmi primitívnych okolností okolnosti a lekári, ktorí ich ošetrovali, boli veľmi často sami e, zaistení. Doteraz nemáme e, o niektorých z nich žiadne informácie. A napokon e, myslím si, že e, toto je e, dôvod, pre ktoré je veľmi ťažké získať informácie zo Sýrie. To je e, veľmi prísny zákaz slobody prejavu. Nie je možné, aby e, sme sa dozvedeli od ľudí, čo sa deje, pretože e, je zakázaný aj vstup e, novinárom do krajiny. Mnohí z nich, ktorí tam prišli, boli zatknutí a trvalo niekoľko týždňov, kým boli prepustení. Čo možno teda urobiť a čo možno očakávať od Európy? My sa zameriavame na tri oblasti. Poprvé, to je, musíme vyvíjať tlak na eh, to, aby eh, sa prijímala zodpovednosť. Musí sa, eh, musia sa vyšetrovať tie veci, ktoré sa tam udiali. Bola zriadená vyšetrovacia komisia v rámci Rady pre ľudské práva, ktoré členovia nedostali právo vstúpiť do Sýrie, ale nie je možné, aby aby sme mm, e, boli vylúčení z prístupu do e, Sýrie. E, spomenula sa tu aj otázka e, postupenia prípadov na Medzinárodný súdny tribunál. My všetci sledujeme vývoj, pokiaľ ide o prípadné prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Aj prostredníctvom tohto uznesenia by bolo potrebné volať príslušné miesta na zodpovednosť zodpovednosť. Po druhé, vítame rozšírenie sankcií, ktoré boli uložené začiatkom tohto týždňa. Myslím si, že je dôležité, aby sme pokračovali v myšlienke e, ďalšieho a postupného e, znižovania schopnosti sírskych úradov e, pokračovať v potlačaní a ďalej e, je potrebné zapojiť do toho partnerov, e, ako je Turecko alebo krajiny ako je Rusko, Čína, Libanon, všetky tieto krajiny si musia uvedomiť, že nemôžu zostať nečinne, keď sú v Syrii zabíjane stovky ľudí. Ďakujem veľmi pekne za možnosť e, k vám dnes prehovoriť. Ďakujem veľmi pekne, pán Úri, za túto informáciu a za veľmi jasné odporúčania a návrhy, ako by mala Európska únia pokračovať v reagovaní na túto situáciu. V rámci nášho podvýboru je otázka zodpovednosti vždy jadrom našich aktivít a je potrebné, aby sa e, e, urobila za dosť spravodlivosti. Keď hovoríme o úlohe e, Medzinárodného trestného tribunálu, tak táto sa zvýraznila práve po Eh, udalostiach v Líbii, takže budeme v tomto smere aj ďalej pokračovať. Som si istá, že majú záujem o slovo aj kolegovia. Začneme eh, pod predsedom výboru. Mám hovoriť po anglicky, alebo môžem hovoriť materinským jazykom? No Áno, možno po anglicky, lebo to video prepojenie prebieha v angličtine. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne všetkým hosťom. A ďakujem aj tým, ktorí síce uh, nie sú priamo v Bruseli, ale bola tu technická možnosť uh, vypočuť si ich hlas, vypočuť si ich názory na situáciu v Sýrii. Samozrejme, situácia v Sýrii nás veľmi znepokojuje Ten vývoj je mimoriadne znepokojivý v súvislosti s porušovaním ľudských práv, v súvislosti s potlačaním akéhokoľvek vyjadrenia vôle po väčšej miere demokracie, väčšej miere slobody. Európska únia prijala veľmi dôležité kroky, ale v plnej miere súhlasím s tým názorom, že by sme mohli spraviť viac, hlavne na úrovni OSN v Bezpečnostnej rade. Tam by sme mohli pôsobiť aktívnejšie v týchto otázkach. Moja otázka. Spomínali ste, že tých obdoviek sú, obetí e, útlaku sú stovky a myslím si, že aj vy by ste mohli zohrávať určitú úlohu s partnerskými krajinami, s tureckými, eh, so susedskými krajinami, ako Turecko, aby sa zlepšili vzťahy Napríklad eh, medzi Tureckom a Syriou došlo k zlepšeniu vzťahov, eh, napríklad zjednodušenie vízového systému, ale ako by mohlo Turecko na diplomatickej úrovni pomôcť v spoločných snahách EÚ a medzinárodného spoločenstva vplývať na režim v Sýrii tak, aby sa situácia v Sýrii zlepšila, aby smerovala tam, kam chcem. ďakujem, pán Kazak, teraz pán Tenok. Ďakujem, pani predsednička. Áno, Syria je e, brutálnym diktátor, diktátorstvom. 40 e, rokov tam prevláda, tak povedať, urgentný stav a e, je pravdepodobné, že akokoľvek opozícia bude brutálne potlačená. A toto vidíme už teraz, myslím, že niečo ako arabská jar podľa typu tých ostatných krajín sa v Sýrii nepodarí Asad senior bol veľmi dobrý e, známy e, masakrom. E, teraz napríklad sa snaží zablokovať internet, Skype, tuším, že aj pán Berlusconi používa teraz Skype, takže bude veľmi ťažké tieto hlasy omlča, umlčať. Mobilné telefóny, fotografie cez mobilné telefóny, takže diktátori teraz nemajú možnosť tak jednoducho zničiť dôkazy alebo zabrániť paniku takýchto dôkazov o ich činoch na verejnosť ten štadión, čo ste vyspomínali. Aj to mi niečo pripomína. Už v minulosti boli diktatóri, ktorí svojich oponentov takýmto spôsobom zadržiavali. Takže áno, máte pravdu, že je tu určitá možnosť, že by sa toto celé, celé posunulo na Medzinárodný súdny tribunál ale skôr je tu možnosť snaha nejako sa dohodnúť eh, s režimom, aby to celé skončilo mierovo. Eh, príklad eh, Kadafi, vidíte, ako sa situácia posunula tam, skončila sa mm, krvi prelievaním. Nie som si istý, či využitie ICC situáciu bude môcť zlepšiť. Myslím, že by skôr hrozil, hrozil opak. Takže ten režim, jediné pozitívum je v tom, že je to sekulárny e, systém a že si tam našlo útočisko množstvo kresťanov z Iraku a teraz je tu, e, tu hrozí, že títo sa budú musieť vrátiť do Iraku, e, kde im hrozí persekúcia. Takže nestabilita v Sýrii má mnohé implikácie. Samozrejme, že ženy v Sýrii nie sú plne integrované do vzdelávania, e, do občianskej spoločnosti. Takže je tu viacero vecí, ktoré je potrebné potrebné akceptovať, e, ale áno, je to e, brutálne, brutálna diktatúra. E, sú tu napojenia na Irán, ktorý podporuje vládu, poskytuje podporu islamistickým skupinám typu Hizbola a Hamas. A ja sa obávam, že sankcie EÚ, ktoré zatiaľ boli prijaté, absolútne nie sú postačujúce nedokážu E, teraz zastaviť túto pomoc e, Iránu, e, pôsobiť tam množstvo teda teroristických organizácií. Um, Samozrejme, že tam teda hrozí, hrozí e, občianská vojna. E, jedna strana podporená Iránom, druhá strana podporená Saudskou Arábiou. To by naozaj bola veľmi, veľmi zložitá situácia. Tiež si uvedomujeme, že sme obviňovaní z toho, že uplatíme dvojaký meter, teda že sme zakročili v Libii a v Syrii to nezamýšľame. Prechod k pluralistickej demokracii podľa mňa je možný, ale a toto je moja otázka na nášho um, spravodajcu. Myslím, že sú mnohé štáty, ktoré nemajú záujem o demokraciu v Sýrii. Mierová iniciatíva, arabská mierová iniciatíva z roku 2002, Golanské vyšiny, znovu otvorenie tejto témy, Izrael, aby takýmto spôsobom e, uzavrel mier s demokratickou e, Sýriou a takýmto spôsobom by sme Baširovmu režimu, e, tak povediac, odstranili alebo jeho, jeho, jeho motiváciu. Takže mier medzi Sýriou a Izraelom by podľa mňa mohol byť začiatkom prechodu k demokracii. Ďakujem pekne, pán Tenok. A teraz by som rada dala možnosť eh, SOVČ, aby reagovala. Ja som vám položila tú otázku týkajúcu sa aktivít delegácií EÚ v Damašku možno najviac a možno aj nejaké ďalšie veci a potom si ešte vypočujeme pána Úriho a uzavrieme to. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže pokiaľ ide o tú delegáciu v Damašku. Toto je samozrejme veľmi eh, dôležitý prvok v celej tejto reťazi. Musíme si uvedomiť, že fungujú v prostredí, ktoré eh, vôbec nie je jednoduché. Niektorý personál v teréne eh, mal už problémy s bezpečnostnými zložkami. Bolo tu viacero demonstrácií v okolí tejto delegácie. Takže aký majú priestor na prácu v teréne. Už obmedzený e, práve e, z tohto dôvodu viete si predstaviť, e, že osoby, ktoré sa obratia na delegáciu EÚ, že iste neuniknú pozornosti tých spravodajských služieb, ktoré v Syrii pôsobia. Spomínali sme, že ich je veľmi veľa. Samozrejme, že tie delegácie e, vykonávajú určitú aktivitu. Napríklad včera prebehli e, kontakty mediálne e, v nadväznosti na pondelkové závery rady. Oficiálne komunikačné kanály v Syrii reagovali tak, že EU teraz trestá občanov Sýrie, že sa im obracia chrbtom, takže delegácia zohrávala dôležitú úlohu pri eh, vyvracaní takýchto informácií. Vasilis Bontusu, eh, šéf tej delegácie, je veľmi angažovaný, poskytuje informácie, analizuje situáciu v teréne pretože my takýto priamy kontakt s udalosťami nemáme. A ešte snad jedna vec. Momentálne pracujeme na stanovení toho, ako efektívne poskytovať alebo ako zlepšiť poskytovanie pomoci občianskej spoločnosti v Sýrie v Syrii e, v rámci tých nástrojov, ktoré k dispozícii máme, teda ako toto prehlbiť, zefektívniť. E, sme spojení s členskými štátmi. A tá delegácia iste e, aj v tejto oblasti zohra dôležitú úlohu. Ďakujem, ďakujem pekne. Áno, toto je naša prvotná povinnosť, eh, primárna povinnosť eh, pripomínať delegáciám EÚ ich eh, povinnosti pri uplatňovaní usmernení v oblasti ľudských práv. Pán Uri, teraz možno dám slovo vám. Áno, ďakujem. Pokiaľ ide k úlohe Turecka a myslím si, že jednou z hlavných víziev, ktorým čelíme v Sýrii, je, že nemáme žiadneho e, partnera pre dialog medzi vládou a protestantmi. Boli sme svedkami toho, že v Egypte, v Tunisku e, sa armáda ujala kontroly a snažila sa nejakým spôsobom pôsobiť ako nárazník. E, my takúto inštitúciu v Sýrii nemáme. Teda kto môže riadiť tento dialog? Kto uh, môže zabezpečiť protestantom, zástupcom opozície, že nebudú zadržaní a uväznení. Toto je podľa mňa jedna z hlavných prekážok vývoja v Syrii a, preto je potrebné snažiť sa zistiť, či možno Turecko by sa mohlo ujať tejto úlohy, pretože e, doposiaľ Turecko má dobré kontakty so sírskou vládou, konkrétne osobne s prezidentom Bašarom al-Assadom. Myslím si, že obhajcovia ľudských práv v Sýrii aj mimo krajiny e, doposiaľ dôverujú Turecku. Mm. Nejde tu o naše pôsobenie, nejde tu skôr o politické rozhodnutie. Je potrebné hľadať nejaké cesty, e, formy e, toho, kto by mohol byť tým prostredníkom medzi týmito dvoma stranami Teraz k otázke úlohy súčasného sírskeho režimu v ochrane menšín a žien. Je pravdou, že táto vláda už e, je na kolenách, tak povediac. My e, sledujeme, najmä za posledné týždne, že tento režim samo sebe využíva e, sektárske identity a presvedčenie, aby získala podporu svojich vlastných akcií. Boli sme svetkami diania v Egypte, v iných krajinách, eh, kde tam eh, heslo znelo buď my, alebo chaos, eh, teda kresťania, iné menšiny v Sýrii by boli tým pádom prenasledované. Ale keď sa pozrieme na protestantov, na protestujúcich, nie sú žiadne náznaky o takomto vývoji. Nevieme e, samozrejme z istotou, pretože sa to ťažko zistuje, ale mm, niektorí protestujúci možno sú extrémistami, ale nemáme pretože jedné dôkazy. Jasne však vieme, že veľká väčšina e, občanov, ktorí protestujú, e, nielen protestujú pokojne, chcú len upozorniť, že sa chcú snažiť o to, aby Sýria bola demokratickou a pluralistickou krajinou. Nesmieme zabúdať na to, že menšiny v Sýrii, podobne ako e, menšiny v, vo všetkých krajinách tohto regiónu, už žijú viac ako tisíc rokov. E, menšiny v Sýrii spolu nažívali s kresťanmi a s inými e, etnickými skupinami, náboženskými skupinami ešte dávno predtým, ako tento režim prišiel k moci v 60. rokoch. Myslím, že je dôležité nepadať do pasce toho hesla, že buď my alebo chaos. Ale možno by sme mohli e, primeť e, osob, ktoré protestujú, aby e, sa vyjadrili, aký postoj majú k náboženským slobodám, k právam menšín, k právam žien. Ja si myslím, že si môžeme byť istí, že budú za tieto práva. Ešte posledná poznámka, ak dovolíte. Mnoho týchto odvážnych aktivistov muselo opustiť Sýriu za posledné týždne. Niektorí e, sa usídlili tu v Libanone, niektorí v Jordánsku, e, malé množstvo sa usadilo v Turecku, ale sú veľmi e, ošemetnej situácii. Môžem hovoriť v mene ľudí, ktorí sú v Libanone. Tí sa boja pretože spolupráca medzi Libanonom a Sýriou na oficiálnej úrovni funguje a môže do, to viesť k tomu, že budú poslaní späť. Je potrebné zamyslieť sa nad tým, ako by sme tých ľudí chránili. To, že im udelíme štatút utečencov, by mohlo byť jednou alternatívou. Nie sú ich nejaké e, veľké množstva, ale je potrebné, aby mali nejaké útočisko. Ďakujeme. Teraz sa ešte vyjadríme k situácii východotimorských študentov, ktorí museli odísť eh, v dôsledku represálií ešte eh, dávno. Potom Austrália prijala opatrenia, aby ich nasmerovala na európske veľvyslanectvá, kde im eh, bola zaručená možnosť pricestovať do Európy, do niektorých škandinávskych krajín taktiež to mi pripomína túto e, situáciu. Možno budeme musieť nájsť nejaké podobné riešenie. Pán Tanok e, ešte požiadalo slovo. Ja by som rád položil otázku, respektíve pripomienku, že sa domnievam, že ten e, stav, vojenský stav, ktorý pretrváva, možno naznačuje, aký ďalší vývoj. Myslíte si, že eh, by eh, sa mohli oživiť snahy Sýrie na medzinárodnej úrovni eh, o dosiahnutie mieru na Blízkom východe, najmä medzi Izraelom a Palestínou, Izraelom a Libanonom a Izraelom a Sýriou. Myslíte si, že by to podkopalo ten pretrvávajúci um, ehm, výnimočný stav a že by to mohlo byť cestou k demokracii v Sýrii. Ďakujem. Pre mňa je dosť ťažké odpovedať na túto otázku a to z dvoch dôvodov. Poprvé, sírsky režim dlhodobo využíval svoju regionálnu kartu, či už voči e, Izraelu, Libanonu, Iraku. A tak sa snažil e, odpriamiť pozornosť e, od diania v krajine bolo to akoby, že iba my môžeme zabezpečiť mier, iba môžeme um, prispieť eh, k pochodu v tomto regióne. Poprvýkrát medzinárodné spoločenstvo začalo venovať situácii nie len čo sa týka zahraničných vzťahov Sýrie, ale aj eh, domáceho diania v Sýrii. Myslím si, že je potrebné si to uvedomiť eh, a sústrediť sa na dianie v tejto krajine. Isté nie je pochyb o tom, že mimo, že je to mimo mandát organizácie ako napríklad Human Rights Watch. To, či panuje mier v tomto regióne, že by sa zmiernili šance na dosiahnutie dohody. Ak by rodina Asadovcov naďalej pokračovala vo vládnutí v Sýrii, e, to by mohlo narušiť tieto šance. Sme svedkami teraz toho, že Napríklad v Egypte e, bol mier medzi Egyptom a Izraelom, ale rodina Mubarakovcov e, predsa len stále si hľadal dôvody, ako situáciu vyhrocovať. E, myslím si, že akékoľvek úsilie na dosiahnutie mieru v tomto regióne je vítané, ale je potrebné si uvedomiť, že domáce dianie v Sýrii je rovnako dôležité a že sírsky režim e, môže síce tvrdiť oficiálne, že sa chce e, snažiť o mier s Izraelom na úkor demokratických reforiem e, v Sýrii. Veľmi málo sa darí rokovať efektívne so zásobcami sírskych orgánov, ale poprední podnikatelia, ktorí sú spojencami tohto režimu, konkrétne jeden z nich sa nedávno v tlači vyjadril, že sa táto karta využíva ako hrozba. Syria tvrdí, že ona jedine dokáže zabezpečiť mier v tomto regióne. Režime využíva túto cynickú kartu a snaží sa skoro až vydierať e, ostatných hráčov, aby s nimi rokovali, pretože jedine Sýria údajne dokáže zabezpečiť mier. Ďakujem. Je mi potešením, že táto výmena názorov zase je užitočná. Samozrejme je polutovanie hodné, že nemôžeme zabezpečiť e, plné jazykové pokrytie. E, v každom prípade ďakujeme vám aj delegácii v Bejrúte, že ste umožnili e, tento videohovor. Nepochybne aj ďalšie delegácie sledovali tento rozhovor formou živého vysielania na internete. Ešte možno by sme mohli dať slovo Jasovi Malehovi, aby to zhrnul v priebehu jednej minúty a potom to uzavrieme. Ďakujem pekne. Ja by som sa rád vyjadril k niektorým veciam, ktoré nastolil pán Tanok. Poprvé, že sírsky režim nie je sektárskym režimom, žiaľ. Ako sme počuli od pána Huriho. Samotný režim eh, využíva túto sektárskú kartu, keď sa pozrieme na dejiny Sýrie. Keď Sýria bola demokraciou, mali sme kresťanského predsedu vlády, teda Sýria v minulosti vždy uh, žila v prostredí mieru medzi kresťanmi, židmi a moslimami Teda nie, ide tu o režim, ide o samotných e, občanov. Ďalej otázka s Izraelom. Ako sme už počuli, je to iba ako sa výhovorka, ktorú režim používa. Myslím si, že e, by bolo lepšie, keby Izrael uzavrel mier s občanmi Sýrie a nie s týmto, e, s touto diktatúrou. Ďakujeme pekne. Na túto nôtu môžem povedať, že schôdza, respektíve jej časť, ktorá sa venovala situácii v Perskom zálive, je ukončená. Ešte sa vrátime v budúcnosti k ďalším relevantným témam. Ešte by som rada oznámila, že najbližšia schôdza prebehne 9. júna v Štrasburgu. A tam sa stretneme aj so zastupcom Komisie pre ľudské práva, respektíve zastupcom Rady Európy pre ľudské práva. Ešte musím povedať, že pán Kazak, eh, podpredseda výboru, zorganizoval stretnutie s pánom Libmatom, ktorý zastupuje obrané zložky Izraela. Táto schôdza je zorganizovaná na mimoriadnú žiadosť misie Izraela. Ďakujem pekne, týmto uzatváram eh, schôdzu a ďakujem všetkým za účasť.